Uh, Takže vítam vás na stretnutí výboru ITRE, milí kolegovia. Dámy a páni, chcem vám ešte raz pripomenúť špecifické alebo špeciálne znamenie. Vážení priatelia, špeciálne znamenie. Dodatočné stretnutie výboru ITRE spoločne s výborom pre kultúru na základe pravidla 55. Máme totiž na starosti rovnakú správu. Kreatívny priemysel. Našim spravodajcom je pán Eller. 9. mája od 7. do 9. Je to pondelok, samozrejme večer v pondelok, 7 až 9 hodín v Štrasburgu. Take it into account a very important. Takto prosím, zberte do vahy, je to veľmi dôležitá vec. Bod 7. Vyptajte všetci, ktorí ste prítomní v sále e, na druhej časti našej schôze. Bod 7 smerom k e, novému návrhu, novému dizajnu energetického trhu. 590 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených eh, k tejto správe, eh, ktorá stanoví predbežné politické stanovisko eh, parlamentu voči obnove eh, legislatívy k eh, spoločnému trhu s energetikou. Návrh komisie sa očakáva v oktobri tohto roku, takže je to správny čas a výborné načasovanie, aby sme my uvedli náš názor. Kolega je, spravodajca je kolega Langen a on pracuje na kompromisných pozmeňujúcich návrhoch ktorom prediskutuje s tieňovými spravodajcami budúci týždeň, pokiaľ viem. Vážený kolega, pán Werner Langen, ja by som vás rád pozval, aby ste sa ujali slova a aby ste nám uviedli vaše úvodné pripomienky. Ďakujem pekne, pán predseda. Vy ste už e, spomenuli ten e, rozsah pozmeňujúcich návrhov. E, my sme mali lehotu 22. marca 590 pozmeňujúcich návrhov E, bolo predložených 30. E, marca e, bola poslaná tzv. panaše verzia, teda, ktorá obsahuje všetky jazyky a anglická verzia je od 12. apríla, nemecká 13. apríla a minulý týždeň boli k dispozícii už všetky jazyky, takže z časového hľadiska, z časového priebehu budem môcť o tom správny čas hovoriť. Pri tých 590 pozmeňujúcich návrhoch je mm, mnoho pozícií návrhov, ktoré e, sa týkajú len jazykových drobností, e, podrobnosti, ktoré teda vo všeobecnosti nie sú čo do obsahu e, odlišné. Otázka ako môžeme takéto štyristické návrhy zapracovať, ktoré nemenia obsah. Myslím, že to nie je veľký problém. Je to však, ako sme zistili, aj viacero problémov s eh, prekladom nemeckej správy do anglického jazyka. Ja uviem, uvediem jeden príklad. Eh, eh, prevádzkovateľia pre svojich sietí sa tam zamenili za prevádzkovateľov distribučných sietí a tiež tam bol nesprávne použitý výraz Market Pioneers v anglickom znení a, a e, e, rôzne e, národné regulačné postupy a rámce viedli k tomu, že máme teraz inú terminológiu a ja teraz uvediem veci, ku ktorým kolegovia môžu zaviať stanovisko. Najprv chcem povedať, že prirodzene vypracujeme kompromis, ale kompromis môžeme predlžiť len potom, ako prebehli rokovania k e, prejmu návrhov rady tu v parlamente. E, rozpory e, tu v skutočnosti nie sú, čo týka témy mechanizmov kapacity. Ja som veľmi kriticky poznamenal k tým mechanizmom kapacity, že tieto vedú k deformácii konkurencie a k zvýšeným cenám elektriny. A tento názor hodnotenie zdieľa mnoho kolegov. Zatiaľ, čo niektoré pozmeňujúce návrhy sa tiež vyslovujú za mechanizmy kapacity eh, kolega Berec, pani Nibler, pani Bonafi, Martin, to znamená teda, že v tejto otázke budeme musieť diskutovať, ako e, to zostavíme a že či národné alebo regionálne alebo cezhraničné alebo e, e, predbežne alebo trvalo majú byť upravené. A skutočnosť je, že komisia k tejto téme predložila pracovný dokument, ktorý sme videli včera v predbežnej forme a konečné hodnotenie sa plánuje do konca roka. A, a táto správa k e, mechanizmom kapacity e, môže e, tiež viesť k dobrému kompromisu a je tam už mnoho pozmeňujúcich návrhov od rôznych kolegov. Potom budeme musieť mechanizmy kapacity po celoeurópskej analýze pre transparentnosť a zabezpečenie dodávky na národnej a regionálnej úrovni, musia um, doložiť, že je tam dopyt uh, a uh, že uh, existuje na trhu a musí byť otvorené voči všetkým vhodným technikám. To je teda téma pre naše kompromisné vyjednávanie. Ehm, druhá téma je eh, zrušenie regulovaných eh, cien eh, a to, aby energetický trh správne fungoval, musia byť pripustené limity stropy ceny, aby to vyšlo signál voči troma. v strednom výhľade musí byť cenová regulácia zrušená a tento názor majú všetci kolegovia vo všetkých frakciách a dokonca aj kolega Turmes sa za to vyslovil aj predseda výboru pán Buzek a tak ďalej a mnohí ďalší. Moji kolegovia sa však obávajú, že prosím som e, toho je vystavený e, spotrebitelia sú vystavení nevypočítateľnému riziku a to je ťažká téma, ktorá technicky nie je predstaviteľná, pretože treba ešte predtým urobiť pilotné projekty a musíme plánovať aj pravidelné e, vyhodnocovanie, aby sme dohozili, či takéto e, ceny e, vedia k ďalším investíciám a že sa tieto zvyšené náklady e, neprenesú na spotrebiteľov. Viem si to predstaviť, že Zajtra budeme chcieť zistiť, či pri vyšších nákladoch na elektrickú energiu, ľudia budú e, rozmýšľať, či sa chcú vôbec osprchovať, alebo či si chcú robiť kávu. E, v parlamente sme sa e, zjednotili na tom, že nie sú tu žiadne korigujúce návrhy, ktoré cieľ obnoviteľných energií všeobecne spochybňujú. Teraz je to 27-percentný podiel, ale trvalé dotovanie obnoviteľných energii už nie je aktuálne a preto sa zmení smerom e, na trhové signály aj e, nutnosť e, uskladnenia a rezerv sa zmenila, pretože obnoviteľné energie možno vyrábať už za nižších hraničných nákladov lepšie ako národné trvalé dotácie sú e, e, trhovorientované e, systémy výberových konaní a trh sa musí silnejšie presadzovať a len keď obnoviteľné energie príjmu zodpovednosť za celý systém, môže ten trh fungovať. To je celý súbor použiteľných pozmeňujúcich návrhov e, od rôznych kolegov. A v tejto súvislosti sú tiež dobré tie návrhy, ktoré vychádzajú z e, odporúčaní komisie z roku 2014. A rečník je prerušený predsedom. Ďakujeme, lebo má liste 7 minút. 7 minút a len 3 body. Dobre prvej prezentácii na vrhu, možno na konci skôzy môžete, veľmi krátko. To je ďalší bod, národná štátna zodpovednosť za energetický mix. Potom podľa e, môjho pochopenia všetky nosiče energie e, musia mať e, miesto v Eh, energetickom mixe a ostavujú tieto pôsobnosti v členských štátoch eh, a eh, úloha distribučných sietí tu bolo mnoho si návrhov k odseku 29, ja všetkým nerozumiem a tu je osobitne otázka správy údajov a ďalej je tu úloha Acer E, teším sa, že mnoho kolegov súhlasí s tým, že Acer v súvislosti s činnosťou regionálnej spolupráce e, má byť posilnený a finančne vybavený, ale že nemá mať e, polož na dozor nad energetickým trhom táto agentúra, ale že sa má regulovať trh tak, ako s tým rátala komisia. Ďakujem za široké a komplexné pripomienky a ďalší rečník v mene SAD je tieňový spravodajca kolega Zanonato. <coughs> Grazie Presidente. E lei ha già sottolineato il fatto che con 590 e il lavoro... Ďakujem. Takže hovorili sme o tom, že máme k dispozícii 590 pozmeňujúcich návrhov, takže bude to skutočne veľa práce. Chcem hovoriť o pár veciach. Je tu všeobecné, všeobecný rámec, len toho, čo musíme upresniť. Energetická politika, klimatická politika, toto sú oblasti, ktoré spolu súvisia a nemáme žiadne e, energetické politiky, ktoré by e, sa navzájom neovplyvňovali. No a samozrejme, tieňový spravodajca, alebo pardon, spravodajca, tento aspekt prepojenie energetických a klimatických aspektov a cieľov, spravodajca to nám dostatočne nevypichol. A taktiež z regulačného a z legislatívneho hľadiska sa k tomu stavia trochu váhavo. Myslím si, že mnohé pozmenujúce návrhy taktiež e, vyjadrujú tieto obavy rôznych politických skupín. A keď hovoríme o tom energetickom e, prechode, o zmene a o nákladoch na túto zmenu v členských štátoch, tak to je skutočne skutočný problém. A my všetci ako spoluzákonodárci musíme o týchto témach hovoriť. Ale hlavným problémom je to, že klimatická energetická agenda musí ísť ruka v ruke. Druhá vec, obnoviteľné energie pozmeňujúcich návrhoch som ja a ďalší kolegovia navrhovali neideologický prístup k obnoviteľným energiám. Čo tým myslíme? Že neexistuje jednotná odpoveď v súvislosti so všetkými obnoviteľnými energiami. Sú to individuálne veci, vždy záleží na tom, ako to bude vyzerať na trhu, napríklad fotovoltaika alebo veterné turbíny. Tam to vyzerá, že sú konkurencieschopné a že sa presadia na trhu, ale e, offshoreová energia, tak e, tam ešte to bude musieť trochu podporiť. No a ne, na záver chcem povedať, že musíme prejsť k konkrétnym technológiám. No a čo sa týka metodiky, tak o tom spravodajca tiež hovoril. Ide tam o stabilitu, energetickú bezpečnosť členských štátov. Hypotézy sú tam rôzne a ide tam o to, aby sme zachovali ten súčasne platný rámec ale prekonali e, jednotlivé národné mechanizmy. Takže tuto podporujem prístup spravodajcu a máme rôzne kapacitné mechanizmy na národnej úrovni, ktoré ale nezodpovedajú požiadavkám európskeho trhu, ktorý sa postupne integruje. A nadnárodné európske riešenie, tam je to tak, že sú tam kapacitné prebytky a potom sú tam nejaké krízové územia, kde nie, je, e, kde nie sú zaručené dodávky. No a čo sa týka skladovania, taktiež je treba sa k tomu postaviť seriózne. To dokazujú aj mnohé pozmenujúce návrhy. Je treba sa do úvahy otázku dopytu a ponuky, ďalej energetická chudoba. Toto všetko sú témy, ktoré si zaslúžia špecifickú pozornosť. Ďakujem, pán Telička. Ďakujem. Tak mám dva možnosti, ako postupovať. Po prvé sa môžem vyjadriť k môjim pozmenujúcim navrhom, ALDE pozmenujúcim navrhom, ale myslím si, aj tie poznáte, takže to môžem preskočiť. A chcem hovoriť skôr tak principiálnejšie. Možno sa budem do určitej miery opakovať. Je fakt, že energetický trh v Európskej únii je dnes skreslený a myslím si, že cieľ nového navrnutia európskeho trhu musí byť jasný. My žijeme v situácii, kedy už nie je motivujúce investovať do nejakej ehm, továrne alebo na energiu. Takže v tomto zmysle vítam správu pána Langena a do veľkej miery ju podporujem. Čo týka väčšiny mojich pozmeňujúcich návrhov, tak tie sa zaberajú skôr takými upresneniami, možno tam vyriešiť nejaké nedostatky, nejaké medzery, ale tá všeobecná filozofia a to poňatie, tak si myslím, že s tým môžeme súhlasiť a myslím si, že skutočne to bude prínosné. Taktiež, čo sa týka štruktúry, eh, pripomienok pána Langena. Čo týka kapacitných mechanizmov, my sme taktiež hovorili o tejto téme našich pozmeňujúcich návrhov a je treba povedať, že áno, sú členské štáty, ktoré majú určité špecifické rysy, no a možno za určitých okolností, takou poslednou možnosťou by bolo to, že tieto kapacitné mechanizmy na určité obdobie môžu hrať určitú úlohu. Takže to je jeden aspekt, ale čo týka všeobecnej filozofie správy, tak e, s tým súhlasím. Čo týka e, regulovaných cien, tak si myslím, že to, čo sa tam dostatočne nehovorí, to sú signály z trhu. Tie sú zásadné, kľúčové. Čo sa týka obnoviteľných energií, podporujem tých, ktorí hovoria, že obnoviteľné zdroje budú mať v nadchádzajúcich rokoch dôležitú úlohu, ale myslím si, že ich treba ich plne integrovať čo sa týka energetického mixu, tak spravodajca nastrojil správnu rovnováhu v rámci svojej správy. Mal by si sústredovať na záležitosti, ktorí vytvoria správnu podobu trhu. Čo sa týka Acer, tak tuto by som chcel taký vyvážený prístup, aby sme nestanovali nejaké úlohy, ktoré ISR nemôže splniť. Takže takto. A na záver, pán predseda, myslím si, že ten návrh je taký, taký kvalitný, že si nezaslúži takmer 600 pozmenujúcich návrhov. My sa tu hráme s ohňom. Niektoré pozmenujúce návrhy sa uberajú opačným smerom, než by mali a neprispievajú k znovu nastavovaniu dôvery v trh a k dobrému zaobchádzaniu so zdrojmi. To všetko, čo som chcela povedať. Nebudem sa vyjadrovať jednotlivým pozmeňujúcim návrhom. K tomu ešte bude mať príležitosť sa vyjadriť na stretnutí tým spravodajcov. Ďakujem. Pán Turmes za zelených tiež spravodajca. Ďakujem. Takže Pôvodný text je dobrým základom, taktiež ma prekvapilo, že došlo toľko pozmeňujúcich návrhov, ale dobrá správa je, že mnohé pozmeňujúce návrhy sa sústredujú na určité konkrétne časti. Takže myslím si, že budeme schopní sa dopracovať k správe, ktorá bude nejakým spôsobom čitateľná. A pán Telička má pravdu. Náš trh riadne nefunguje a Prečo si myslíte, že ceny energií sú také vysoké. Myslíte si, že máme, nemáme dostatočne vyčerpané kapacity v Európe? Máme tam 150 pozmenujúcich návrhov, ktoré žiadajú dodatočné kapacity na trhu, ktorý má obrovské nadkapacity. Treba sa pozrieť na trhy, na ceny. Oni každý deň klesajú, pretože máme obrovský nadbytok kapacít. Takže Pozrite sa tuto na správu DG Competition pre hospodárskú súťaž a tam uvidíte skutočnosti, takže môžeme sa ukloniať, čo týka tejto témy. Ďalej, nový trh musí byť flexibilnejší, preto máme pozmeňujúce návrhy, je ich mnoho, ktoré sa týkajú riadne správania. Je to dobrá správa pre malé stredné podniky, pre priemysel, A určite sa to bude čo sa dotýkať domácnosti. Ďalej, čo sa týka mm, bezpečnosti dodávok, tak určite by sme to nemali viesť ideologickú diskusiu. Nie je to, že bude všetko národné alebo všetko je európske. Ja verím v spoluprácu a v prípade ostatných správ sme urobili dobré kompromisy. Tam sme povedali, pozri sa, každý má právo spolupracovať, vyjadriť sa No a čo sa týka e, rozdelenia e, TSO, tak tam si myslím, že ten problém je, že možno celá sať patrí 10 spoločnosti, takže to je problém, ktorý tu dnes nevyriešime. A jeden aspekt, aspekt je ten, že je tam trochu veľa ideológie v tejto správe. Werner O čom je diskusia v Nemecku? E, podpora atomových elektrární alebo nie? Snažíte sa ich odstaviť. Máme tu miliónové dotácie pre uholné elektrárne a dokonca tieto dotácie sú vyššie než pre e, obnoviteľné energie. A myslím si, že sa tu zosmiešňuješ toto je čistá ideológia a mal by si e, hovoriť menej ideologicky, tak ako v ostatných častiach správy. Ďakujem. Pani Ernst Zague. Ďakujem. Myslím si, čo týka tejto správy, tak je treba sa zaoberať tým, čo presne chceme dosiahnuť sa týka novej štruktúry trhu, tak tam je to jasné. Všetci sú podporať obnoviteľné zdroje energii, dobre, ale je treba sa to pozrieť v súčinnosti s klimatickými cieľmi a Samozrejme, to ide aj ruka v ruke s témou kapacít v členských štátoch. Nemôžete mať iba jedno a to druhé odmietnúť, pretože to prináša len problémy. Takže si myslím, že kapacitný mechanizmus je nie len potrebný, ale že nestačí ho len skepticky ohodnotiť. Takže tie členské štáty, ktoré majú e, toto alebo sa to chystajú e, vytvoriť, tak by mali pripustiť takýto krok. Ďalej je treba sa pozrieť na to, že tu určitú brzdu pre obnoviteľné zdroje a taktiež modely vo svete sú rôzneho typu a nezodpovedajú e, požiadavke na preštrukturalizáciu e, v podstate obnoviteľných energií. No čo sa týka energetického mixu, tak tam je to jasné, tam musíme na tom ďalej pracovať. To sa nedá len tak ukončiť. Avšak my si nemyslíme, že využívanie všetkých energetických zdrojov povedie k lepšej integrácii obnoviteľných zdrojov. To tak nie je, to nevidíme ani pri eh, pri atomovej energii ani inde. Ďalej, čo sa týka eh, tých trvalých dotácií, tie by som vyškrtala, tak ako sú tam stanovené. Chcem povedať, že v roku 2015 Nemecko, len v Nemecku, bolo vyplatených 49,2 miliardy eur na e, dotácie na uhlie, ropu a zemný plyn. A toto nie je naša správa, je to objektívna správa EDF. A myslím si, že pokiaľ je situácia takáto, tak je zbytočné, absurdné hovoriť o tom, že v oblasti obnoviteľných energií Um, že ešte potrebujeme ďal, ďalšie. Takže vieme, že tuto máme problém. Taktiež mám otázku pre spravodajcu k bodu 23. Možno vy to môžete ešte vysvetliť, nepochopila som to presne s tými pokutami. Ja hovoríme jasné nie bodu 25, pretože atómová energie tiež e, sa tam e, nehodí. A ďalej, ochrana spotrebiteľa. To je veľmi dôležité, aby údaje, ktoré sú uchovávané, boli uchované za jasných, e, dožiavanie jasných pravidiel a princípov a predtým sa ešte nemôžeme tomu vyjadriť, budeme všetky informácie. Ďakujem, kolega Tamburano za e FDD. Ďakujem pán predseda. Je to veľmi dôležitá téma, ktorú sa zaoberá správodajca veľmi angažovaným spôsobom. Takže keď chceme prepracovať energetický trh, tak to je zásadný krok. A energetická únia a energia môžu byť e, dôležitou výzvou pre Európsku úniu. Okrem jednotnej meny, tak práve energetika nám umožňuje robiť kroky v oblasti reálneho hospodárstva. A toto sú teraz spriaznené pojmy. No a čo sa týka trhu, tak nemôžeme na neho zanevrieť práve naopak ale sú mnohí, ktorí sa to snažia. Chceme transparentný, kvalitný trh, ktorý bude e, zabezpečený štátnymi e, orgánmi. A mnohým ide len o vlastný e, zisk a nie o výrobcov a o spotrebiteľov. Ale voľný energetický trh je kľúčom k, tomu, k tej zmene v oblasti energetiky, ktorú potrebujeme. A potrebujeme e, trh bez atomenergie, bez uhlíka. No aby sme dosiahli naše ciele, tak je treba zaručiť udržateľnosť aj z dlhodobého hľadiska. Obnoviteľné zdroje sú jadrom tejto zmeny, tohto prechodu. Takže prosím, mali by sme brať väčší ohľad na trh, na otázku dopytu a ponuky. Taktiež potrebujeme rátať s externými údajmi sociálneho a hospodárskeho charakteru. Taktiež, čo týka kapacitného mechanizmu, tak tam je treba byť obozretný, malo by to byť taká až posledná možnosť, ktorú by sme využili a taktiež tam musia byť prísne pravidlá na kompatibilitu. A myslím si, že toto by mohlo pomôcť sa tomu procesu v členských štátoch. No a trh musí byť e, k službám občanom a nie naopak. No a taktiež mm, si to niektoré ideologické aspekty, ktoré tam nepatria. A my žiadame nahl, veľmi nahlas a kategoricky, aby sme viac podporovali trh, ktorý podstate zapojiť do toho procesu všetkých. Všetci, ktorí sa chcú zapojiť do procesu energetickej zmeny. Každý z nás, finančné inštitúcie, aj klimatické inštitúcie hovoria o carbon bubble, o uhlíkovej bubline. Všetci o tom asi viete. Myslím si, že by sme to mohli hrať dôležitú úlohu a zapracovať toto do našich hlavných plánov v rámci Európskej únie. Komisia by mala vytvoriť takýto budúci nový trh. Pani tieňová spravodajkynia Barbara Kapa za e NF. Ďakujem za slovo. Správa popisuje nový energetický trh pre Európu a tieňový spravodaj a spravodajcovi chcem za to poďakovať čo týka tých 590 pozmeňujúcich návrhov. Tam možno niektoré hovoria o gramatických veciach, ale ukazujú, alebo ich počet ukazuje, koľko je to zaujímavá téma, tento, toto nové energetické smerovanie EÚ. Chcem povedať pár zásadných vecí. Potrebujeme rovnaké pravidlá pre všetkých účastníkov trhu, e, na trhu s elektrickou energiou a so e, zemným, e, so zemným plynom. Potrebujeme taktiež rôzne oznámenia, pretože sa to netýka len veľkých predajcov, ale je treba zjednotiť jednotlivé časti dnes rozdrobeného trhu. Po druhé, čo sa týka dodávok, tak tam je treba taktiež podporiť tento systém. A Ehm, taktiež potrebujeme znižiť náklady pre e, kapacitný mechanizmus a obnoviteľné zdroje sa môžu lepšie zaintegrovať do trhu. E, ďalej, energetická sieť. Je treba riešiť otázku napríklad e, slabých miest, krízových miest a podporovať trh v určitých krajinách hlavne. A taktiež chcem povedať, že Máme tu my potrebujeme systémový prístup k otázke konvenčných elektrární. Potrebujeme jasný právny rámec pre všetkých účastníkov trhu v Európe. Potrebujeme zaručiť transparentnosť na trhu a taktiež potrebujeme jasné rámcové podmienky pre, e, cez, čo sa týka cezhraničných aspektov, cezhraničného trhu. A čo sa týka flexibilizácie, tak je treba otvoriť trh predovšetkým obnoviteľným energiám a taktiež nové služby, ktoré budú môcť byť riadne monitorované. Ďalej, čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, tak tam sa hovorí, že predovšetkým je treba sa zameriať na trh, je treba znížiť náklady pre priemysel, je treba pristupovať eh, k trhu aj z regionálneho aspektu z regionálneho hľadiska. No, čo sa týka investícií, tak vieme, že budú potrebné vysoké investície, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti redukcie a taktiež, aby sme dosiahli bezpečnosť dodávok. Avšak je treba, aby sme to prispôsobili situácii na trhu. Potrebujeme inovatívne e, riešenia, potrebujeme e, nie príliš nadmernú reguláciu, dotácie musia dobehnúť, no čo týka kapacitného mechanizmu, tak tá sa chcem pripojiť spravodajcovi. Je pravda, že možno ten návrh komisie je dobrým kompromisom, ktorý povedie k dobrému riešeniu. Ďakujem, pán Blanko López. Ďakujem, pán predseda objem pozmeňujúcich návrhov ukazuje záujem, ktorý je o túto tému a okrem toho ponúkajú e, nové e, zameranie, ktoré podľa mňa treba zohľadniť, e, čo sa týka trhov s výkonom, s kapacitou a čo týka väzby na ceny energie a e, investícií do výroby. Ako som povedal, pri predchádzajúcich príležitostiach myslím si, že kľúčom nové konfigurácie trhu s energiou je v zlepšení energetickej efektívnosti prostredníctvom e, lepšieho e, riadenia dopytu a optimálneho využívania energetických zdrojov, vrátane zapojenia obnoviteľnej energie a energie, ktoré vyrábajú občania. Eh, Zosladiť tieto ciele vyžaduje eh, budovanie inteligentných sietí a preto aj eh, zvýšenie prepojení vo vnútornom trhu. Ináč povedané, energetická únia vychádza z vytvorenia E, prepojeného elektrického trhu na európskej škále na piliere energetickej efektivnosti, ktoré okrem iného e, musí byť schopný zabezpečiť dodávku e, za vhodné ceny a preto musíme zosúľadiť, musí byť schopný zosúľadiť všetky tieto ciele. Ďakujem pekne. Pán Gambus. Ďakujem, pán predseda mene mm, kolegyne Pilar del Castillo, ktorá nemôže byť prítomná na tejto debate. Chcem uviesť e, pár stručných e, pozdravení k novému návrhu mm, trhu s energetikou e, konečný cieľ je e, zmeniť e, trh s elektrinou, aby e, tam priťahli viac investícií a znižovať objem spotreby a zaručiť pritom bezpečnosti dodávky. Cieľ je otvoriť veľko obchodný trh aj maloobchodný trh pre tých, ktorí sa tam zúčastňujú nielen ako potenciálni výrobcovia, ale aj aby mali schopnosť regulovať vplyve ceny energie. E, treba zvrazniť e, e, tieto ciele. Poprvé, potrebujú spolupracovať medzi členskými štátmi, respektovať energetický mix každého štátu, čo zohľadne aj pozmeňujúci návrh 73 okrem neho. Po druhé, zvyšovanie obnoviteľných energií a zároveň ich odplata musí byť viac orientovaná na trh. Po tretie, väčšie zapojenie národných trhov prostredníctvom zvyšovania kapacity prepojenia, potom si návrh 119 a 328. A nakoniec, eh, pán predseda, eh, budovania inteligentných sietí, ktoré umožňa eh, zohrať spotrebiteľovi výrobcovi aktivnejšiu úlohu a umožňujú riadenie dopytu. To je pozmeňujúci návrh 259. Ďakujem pekne, pán kolega. Pani Griffin. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, musíme prepojiť dizajn energetického trhu s návrhom nových eh, dohôd pre spotrebiteľov, ktorí sme hlasovali 12. Dobre fungujúci energetický trh musí viesť k zníženiu cien pre spotrebiteľa a tu chcem poďakovať Flaviovi za to, že kladie dôraz na tzv. energetických chudobných a zabezpečenie toho, ako sme hovorili dnes ráno, že e, bezpečnosť dodávok sa týka všetkých. E, mali by sme sa postarať o spotrebiteľov, aby mohli využiť e, dopyt a ponuku, odstrániť prekážky a zaintegrovať alternatívne zdroje na trh ak sa tieto reformy zrealizujú, mali by byť minimálne potreby na mechanizmus e, budovania kapacít trhu. To by mal byť v podstate ako len také krátkodobé riešenia. Dlhodobými riešeniami je dobrá správa, riadenie, sila spotrebiteľa a ako Flavio hovoril, uskladnenie Takisto sa hovorila úloha ESA. Je potrebné zabezpečiť, aby ESA mala primerané zdroje na to, aby mohla vykonávať ďalšie funkcie, ktoré jej pridelíme. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne a v mene Európskej komisie DG Energy presne pán Oliver Koch. Ďakujem pekne, pán predseda. Čo sa nás týka, mm, to všeobecné smerovanie správy sa nám veľmi páči. Svedčí o tom, že za posledné roky e, sa zblížili názorové mnohé otázky, ktoré predtým boli sporné a že jasný dôraz sa kladie na fungovanie trhu a na význam zachovania trhu to je veľmi dôležité aj napriek potenciálnym rozdielom v špecifických otázkach, pretože je to v podstate dôležité smerovanie, ktoré parlament môže ovplyvniť alebo určiť a že by sme nemali sa vrácať k opätovnému znárodňovaniu a e, e, regulovanému trhu s energiami. Čiže to je taká Prvá zásadná pripomienka z našej strany k tomuto návrhu správy. A konkrétne ešte sme nevideli konečnú verziu. Súhlasíme s tým, že identifikované témy predrečník témy, ktoré identifikovali predrečníci, sú témy, ktoré sme aj my identifikovali v našej práce, pre všetky sú to tie sporné veci, od otázky toho, do akej miery e, kapacita je dôležitá a do akej miery potrebujeme mať ďalšiu regionálnu spoluprácu. Kde nájdeme tú správnu rovnováhu medzi v podstate opakovaním regionálnych trhov, regionálnou spoluprácou TSO a regionálnou spoluprácou regulačných orgánov pri zachovaní národných kompetencií a národnej zodpovednosti za zabezpečenie siete a ďalšie veci. Takže zatiaľ môžeme len vyzvať a podporiť ten dokument v tejto podobe. Naozaj to e, výraznou mierou podporí našu iniciatívu. Thank you very much. Uh, e, Mr. Karinš. Ďakujem pekne, pán Karič, veľmi kratočko. Ďakujem pekne, len chcem rýchlo zareagovať na to, čo povedal Claude. Mnohí z nás v tomto výbore e, sme veľmi ideologicky orientovaní v tom zmysle, ako má svet vyzerať niekto chce atomovú energetiku, niekto iný tvrdí, že atomová energetika je to najhoršie na svete. Ale my tu v podstate hovoríme o tom, ako môžeme vytvoriť trhový mechanizmus, ktorý vyšlo, bude vysielať správne signály pre správne investície. A všetci chceme čisté ovzdušie, lacnú elektrinu, chceme správne investície, správne načasované. A myslím si, že nebezpečenstvo je v tom, že my ako politici si myslíme, že môžeme v podstate legislatívne rozhodnúť, rozhodnúť e, o tom, aké budú správne investičné rozhodnutie, ale to my nemôžeme. Navrhneme legislatívu. E, v podstate ide o to, ako vrátiť trh na trh s elektrinou, to znamená, ako to, čo máme sfunkčniť. Máme tu ešte stále bariéry, máme problémy s kapacitou, E, čo s trhmi s kapacitami. A má tú obrovskú výzvu prevádzkovateľov sieti zakomponovať tie štruktúry, ktoré máme. Áno, slnečná energia, veterná energia, to nie sú nepretržité zdroje energii. Tak to funguje. A aby sme to sfunkčnili, to je dôležité. Mali by sme sa trošku vzdialiť od ideologických názorov a e, rozmýšľať e, nad tým, ako môže fungovať trh, pretože ideme, chceme vytvoriť trh s elektrinou. Ďakujem pekne. Pán Werner Langen, záverečné pripomienky spravodajcu. Ďakujem pekne za celkovo pozitívne hodnotenie tohto návrhu správy. Chcem sa všetkým kolegom poďakovať, eh, ktorí eh, páčila sa tá základná línia, ktorí s ňou súhlasia. A aj komisii sa chcem poďakovať. Eh, chcem pár bodov ešte rozbrať. E, kolega nám to povedal, že musíme e, viacej e, sa zabrať na energetickú a klimatickú politiku a samozrejme to zahráva dôležitú úlohu, že energetická politika musí tiež naplňať klimatické cieľe, ale máme tu trojuholník, stojíme v trojuholníke medzi zabezpečením dodávky, e, cenovej istoty a e, pracovnými miestami a všetky témami nemáme, e, nemôžeme v takejto správe všetky prebrať, ináč by sme strelili na príliš mnoho cieľov, ale celkovo si myslím, že obnoviteľnú energiu nemôžno ideologicky hodnotiť a e, treba ju hodnotiť podľa trových kritérií a potom e, jasne aj dospieme k výsledkom, že e, e, veterná energia už je dlho e, schopná, ale fotovoltaika nie. A počúvaj, offshore, teda tie morské e, vrtule e, sa uh, už dlhšie čas napríklad v Dánsku oplatia a a potom je to otázka, ako budeme riešiť uh, energetickú chudobu a tu súhlasím s kolegom z SAD. A sú to e, ďalšie aspekty, ktoré musíme zapracovať ako národnú zodpovednosť za energetický mix. A chcem sa poďakovať kolegom z ALDE, ktorý sa kriticky vyjadril k mechanizmom kapacitu a v zásade sa mnou súhlasí a aj kolega Turmes s ktorým som už e, sa silne sporil o prvom klimatickom balíku, o obnoviteľných e, zdrojoch a CO2, e, požiadavkách na nové vozidlá, tak tento celé pochválil a Claude. Ja môžem len povedať, že E, sa môžem e, rozhodnúť medzi e, dotovaním v veľkých zariadení v Spojenom kráľovstve, kde Európska komisia povedala toto najnižšiu prípustnú cenu za 400 MW zariadenia a že to za 30 rokov narastie o miliardu. Ja som proti tomu a nemôžem sa E, zmeriť s tým, že e, komisár Almunia e, to krátko pred odchodom z funkcie podporil ale s podporou pána Oettingera. No dobre, ale rozhodný bol komisár pre hospodárskú súťaž trvalé dotácie, ktoré kolega Ernst spomínala, ropa, plyn a uhlie v Nemecku to eh, je, eh, sú čísla, ktoré, z ktorých len 2,9 miliardy eur z tejto obrovskej sumy predstavujú priame dotácie. A toto tiež Medzinárodný menový fond to tiež napísal. Zvyšok sú fiktívne hodnoty za klimatické škody a eh, ekologickú zaťaž, ktorú nemôžno vypočítať. A kolega Tomas eh, povedal k nákladom eh, na jadroenergiu a je výrobu v Nemecku. Teraz prebieha maratónové vyjednávanie a konečné riešenie v Nemecku znamená, že máme viac ako 200 eh, miliard eur za takýto časť likvidácie jadrových zariadení. A posledný pozmeňujúci návrh Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyňam a budem sa snažiť v rámci kompromisov čo najviac z nich zohľadniť, ale žiaľ, nedá sa všetko. Tak preto teraz žiadam, to, aby ste zohľadnili, že rôzne rozporúplné e, názory nemôžu byť všetky odhlasované a odsúhlasené. Všetci tieňoví spravodajcovia, aj pán spravodajca, Uh, veľmi netrpezlivo čakajú tú, túto určite fantastickú napínavú diskusiu. Uh, teraz harmonogram v ITRE sa o tom bude hlasovať 24. mája, takže viac menej o mesiac. Nie, nie príliš veľa času na kompromisné pozmeňujúce návrhy, to vieme. Bod 8. Implementácia smernice o energetickej efektívnosti. Ďalšia veľmi dôležitá správa. Jedna po druhej. Pán Markus Piper je našim spravodajcom. 328 pozmeňovacích návrhov, to sú názory parlamentu na implementáciu smernice o energetickej efektívnosti, ktorá je veľmi, veľmi dôležitá. Energetická efektívnosť ide ako prvá Žiaľ, nemáme mikrofón. Prepačte, dobre. Takže pán Piper, náš spravodajca, pripravuje kompromisné pozmenujúce návrhy, o ktorých bude hovoriť s tieňovými spravodajcami, pokiaľ viem, budúci týždeň. A ako som povedal, bez mikrofónu, ale je to veľmi dôležité spomedzi všetkých energetické, energetické zdroje, energetická efektívnosť e, a využívanie samozrejme efektívnosti je najdôležitejšie. O tom nemusíme ani diskutovať. Pán Piper, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem najprv ohlasiť pár dobrých správ Teraz e, máme 20 e, kompresov v správe a 12 z nich e, sme vybavili a tu sa chcem poďakovať všetkým, ktorí tak dobre spolupracovali, aj keď niekedy sú extrém neodlišné názory. A hovorili ste o 100 33 pozemcích návrhov, to e, je len e, k správe na troch stranách a to predstavuje viac ako 100 pozemcích návrhov na stranu. A z časti tie pozmeňujúce návrhy keď toto vezmem len jednu z tých obzvlášť aktívnych e, politických skupín, tak pozmeňujúce návrhy jednej politickej skupiny majú 40 strán k správe, ktorá má tri strany. Ja to um, mm, nedávam na vedomie, aby sa to kritizovalo, to nie, ale myslím si, že ako prístup k e, riešeniu implementačných správ to nie je správne a potrebujeme teraz e, stretnutie tých spravodajcov a musíme sa o tom porozprávať čo do obsahu. A ako to vyzerá? Tak ten cieľ 20% dosiahneme. Tu komisia predložila informáciu, ktorá nejde úplne tým smerom, ale keď si to správne prečítame, aké členské štáty teraz naplňajú svoje povinnosti, tak e, potom e, naplňujeme ten cieľ 20% a tie iné cieľ dokonca prekročíme, ten CO2 a obnoviteľné zdroje. A potom e, Európa bude globálne e, vedúci región pre ochranu klímy a energetickú efektívnosť. A tu sa dostávam k e, prvému kľúčovému bodu, čo sa týka pozícií návrhov. Sa úplne nezhodneme, že či chceme smericu o úspore energie, teda ako povinnosť sporiť energiu, alebo či chceme energiu o energetické efektívnosti. E, tieto úlohy existujúcej smernice sú jednoznačné, ale čo nerozumiem u kolegov, a to chcem e, spomenúť v tej v to správe, že jednak na jednej strane je smernica o energetické efektivnosti a na druhej strane smernica o úspore energie a tu e, majú kolegové problém. to prijať a ja chcem opäť eh, k tej téme ozajstnej energetickej efektivnosti sa vyjadril eh, a eh, s tým súvisia ambicio, mm, ambiciozne určenie cieľov a potom tu článok, ktorý o, hovorí o povinnostiach úspory tento kolegovia právom kritizujú, že e, členské štáty e, využili medzery, aby sa to dvakrát započítalo a e, my tu potrebujeme jasné definovanie možností podľa článku 7 na no, alternatívne opatrenia k kvantitatívnemu kvantitatívnym záväzkom úspory musíme zapracovať a keď sa investuje a keď e, to má cieľ 15 e, 20 rokov úspory, e, tak to je podľa mňa úspora, ktorú musíme ďalej započítať. A k článku 7, ako to vyzerá s tými loopholes, či to chcem definovať čisto podľa povinností úspory, tam máme e, rozdielne názory a tiež máme rozdielne názory k tretiemu bodu. Koľko mám času ešte? Takže máme ťažkosti aj e, pri e, tom premedlivom účinku, kde hovoríme o ekoefektivnosti energetického dizajne a ekoznačovaní a Máme tu uh, tiež uh, výmenu a uh, osvetlenie a to uh, spôsobuje menej emisí CO2 a um, tento účinok sa neguje. ako keby neexistoval. No samozrejme, smernica o energetickej efektivnosti má aspoň vplyv na systém obchodovania s emisiami. Ďalej k tým záväzkom komisia povedala ústne, že to bude 2000, ale e, e, ja e, som zistil, že čo len same členské štáty žiadajú 200, ale mm, môžeme to počítať, že to bude oveľa viac, takže sú to povinnosti výkazníctva, podávania správ v členských štátoch a tu musíme e, koherentne konať a e, musíme e, dať do zákonodárstva viac koherentnosti, hlavne v súvislosti s smericou o energetickej efektívnosti. Potom môžeme náš cieľ efektívnosti rýchlejšie dosiahnuť energeticky úspornejšie a aj lacnejšie. Teším sa na diskusiu a na ďalšie podnety. Mačkolík. Ďakujem pekne, pán kolega Miroslav Poche, tieňový správodajca za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda, aj za správnu výslovnosť, aj za udelenie slova. Vážený pán predseda, vážený pán spravodajca, vážení kolegovia, tieňoví spravodajcovia, poslanci, pre všetkým by som sa vás chcel všetkým poďakovať za to, že ste predložili relevantné e, pozmenujúce návrhy, ktoré vyvolávajú ďalšie otázky. Ja si myslím, že je tu dobrá príležitosť, aby sme vyjadrili jasné stanovisko parlamentu k energetickej efektívnosti. Je to nová smernica, ktorá sa prispravuje a je to jedinečná príležitosť jednoznačne vyjadriť, prečo zadefinované ciele v existujúcej smernice nebudú asi dosiahnuté Takisto potrebujeme predložiť návrhy pre legislatívny rámec a jeho možné zlepšenie. To majúc na pamäti, som presvedčený o tom, že by sme sa mali snažiť o faktické a realistické kompromisy v, kľúčových otázkach, ale potrebujeme silnú správu, ktorá vyšla jasné signály komisie ohľadom toho, čo podľa nás má byť v návrhu novej smernice. Avšak momentálne, ak obávam sa, máme problém dosiahnuť tieto výsledky. Predovšetkým e, zameranie správy do určitej miery je odklonený na také témy, ktoré nie, spôso- nie sú hlavnou príčinou toho, že sa nedosahujú ciele smernice o energetickej efektívnosti. Ja by som chcel vyslať jasný signál o tom, že všetky medzery, ktoré prispeli k aktuálnej situácii, budú odstránené a že flexibilita sa nebude zneužívať na to, aby sa ľudia vyhýbali plneniu záväzkov. Na druhej strane nie som presvedčený o tom, že prístup e, e cez fungovanie trhu zásadne vyrieši všetko a e, pomôže pomôže nám dosiahnuť cieľe energetickej efektívnosti. Podľa mňa musíme poskytnúť stabilitu investorom a zároveň musíme zabezpečiť aj to, aby všetky dobre navrhnuté systémy podpory sme mali a spotrebitelia e, boli motivovaní investovať do najlepších technických riešení. Ďalšia téma, ktoré musíme mať jasno, je to, že potrebujeme mať najlepšie komplementarity medzi jednotlivými nástrojmi energetickej politiky a ja nesúhlasím s tým názorom, že podporou energetickej efektívnosti sme v konflikte so zvyšovaním podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom mixu alebo proti, že ideme proti nášmu cieľu dekarbonizovať. A chcel by som spomenúť eh, body 15 a 16, ktoré obsahujú odvolávky na rámec po roku 2020. Ja som presvedčený o tom, že Európsky parlament mal byť ambicioznejší a mal by žiadať vyššie ciele energetickej efektívnosti. Momentálne obávam sa, že sme veľmi vzdialení od toho, aby sme sa dohodli na tejto téme medzi tieňovými spravodajcami, avšak dúfam, že máme ešte čas diskutovať o týchto veciach a zistiť, či sa dajú nájsť nejaké kompromisy, to akceptovateľné pre väčšinu. A chcel by som na záver zdôrazniť to, že energetická efektívnosť by nemala byť vnímaná ako e, bremeno, ale ako príležitosť pre európske hospodárstvo, pre náš priemysel a pre našich spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegovia. Kolega Jendenka z ECR tu nie je. Chce ho niekto nahradiť? Nevidím nikoho. Takže za ALDE pán Petersen, náš tieňový spravodajca, nech sa páči. Uh, Ďakujem. A chcem poďakovať spravodajcovi a pogratulovať mu k skvelo odvedenej práci. Je to dobrá príležitosť pre nás, pre všetkých, jasne ukázať, kam chceme smerovať v budúcnosti, čo týka ďalších spisov energetickej účinnosti. Ja som spokojný s tým kritickým tónom správy v súvislosti s nedostatočnou implementáciou v členských štátoch a správne tu niekto spomenul článok 7. Netreba toto naďalej zdôrazňovať v správe, že chceme úspešnú implementáciu cieľov, ktoré sme si stanovili. Takže určite musíme byť kritickí, mali by sme byť naďalej kritickí. A dúfam, že to tak bude v celej správe. Taktiež som veľmi rád, že sa to uznáva dôležitosť, dôležitosť prvého princípu energetickej účinnosti, pretože určite musíme znižiť závislosť od Ruska, od Stredného východu. Takže toto je veľmi dôležitý aspekt pre celý ten proces ktorý plánujeme, taktiež je treba zdôrazniť, že hospodárska konkurencieschopnosť a rast si neprotirečia s eh, opatreniami na energetickú činnosť. Toto taktiež by sme mali zdôrazniť v texte. Momentálne sme uprostred určitého procesu, zaznamenali sa pokrok v mnohých aspektoch, a ešte nedelej musíme vyriešiť komplikovanú situáciu v súvislosti s flexibilitou, pretože máme flexibilitu v rámci opatrení, ktoré uplatňujú jednotlivé členské štáty, ale máme odlišné názory hľadom flexibility cieľov. Takže asi vás neprekvapí, že my sme za ciele, ktoré súvisia s COP21 a taktiež s cieľmi Ehm, súhlasíme s cieľmi v oblasti energetickej účinnosti a je treba zaručiť, že bude mať na záver správu, ktorá bude konzistentná. Keď budem hovoriť o flexibilite, tak sa musíme dohodnúť na tom, aká flexibilita to bude. Či to budú opatrenia, alebo či to budú aj ciele. No ale budúci týždeň máme veľa schôdzí, na ktoré sa tešíme a snať prídeme s nejakým textom, ktorý bude žiadostivý a užitočný a naznačí cestu ku predu. Ďakujeme za zelených. Tieňový vyspravodajca pán Javor. Ďakujem aj spravodajcovi, tieňovým spravodajcom za spoluprácu za posledných pár týždňov. Rokovania boli dosť ťažké. Ako už povedal pán Píper, názory sa rôznili v rámci jednotlivých politických skupín, avšak myslím si, že sa dopracujeme ku kompromisu a že vyšleme silný signál komisii. O to nám asi všetkým ide. Ďalej je tu pár zásadných prvkov v rámci správy, poprvé čo týka implementácie. Pán Píper spomenul, že sa hovorí, že môžeme dosiahnuť naše cieľ do roku 2020, avšak to len za toho predpokladu, že sa bude plne implementovať súčasná legislatíva. Pokiaľ sa to nestane a my momentálne sme na takej ceste, že to vyzerá, že nesplníme ani zďaleka ten e, cieľ 20 takže situácia je trochu iná. Ďalej potrebujeme ciele v oblasti energetickej účinnosti pre obdobie po roku 2020. Toto je v súlade s našim stanoviskom, ktoré sme už e, zopakovali veľakrát. A tak ďalej potrebujeme záväzné národné ciele, pretože bez nich v tom rámci po roku 2020 nemôžeme očakávať veľa, veľký rozvoj. Taktiež môžeme zlepšiť rámec e, smernice energetickej účinnosti. Mali by sa tam e, zaceliť medzery, nedostatky predovšetkým v článku 7 odseku 1. Mali by sme vyzvať komisiu, aby nám poskytla detálnejšie ustanovenia a usmernenia a taktiež e, Eh, vzory pre podávanie správ pre členské štáty, tak aby tam boli zahrnuté detaily. No a čo sa týka energetických projektov, ktoré sú, alebo menších projektov, tak tie sú dôležité. Mali by byť súčasťou väčšieho portfólia, energetická účinnosť by mala byť považovaná za infraštruktúrnu prioritu, mali by sme využívať správne e, sadzby zliav a taktiež potrebujeme správne financovanie. naučená energetickú činnosť a ďalej. A to je veľmi dôležité bojovať proti energetickej chudobe a tam potrebujeme, aby spolupracovali medzi sebou miestne a regionálne úrady. Ďakujeme za GUE. mi spravodajca Xavier Benuto Siluaga. Ďakujem za slovo. Ako už sme povedali na predchádzajúcich schôdzach, v súvislosti sú to správou energetické účinnosti. Energetická účinnosť je jeden z kľúčových bodov, aby sme dosiahli naše klimatické ciele v rámci Európskej únie. Mm Takže v tejto oblasti potrebujeme záväznosť a pevnosť našich cieľov. Toto je kľúčové a preto lutujeme, že pôvodná verzia správy aj kompromisné pozmenujúce návrhy ponechávajú podľa nás príliš veľa flexibility členským štátom pri dosahovaní cieľov. Dobré úmysly členských štátov nestačia. Ciele, ktoré sú súčasťou článku 7, by mali byť záväzné a prísne. Taktiež si myslíme, že odvolávka na dohodu z Paríža by mala byť explicitnejšia. Mal by sa objaviť v prvých odrážkach správy. Hovorí sa tam o nej, ale myslíme si, že nedostatočne e, silne. A preto je treba, aby sa k tomu vyjadril aj e, výbor Envy. Čo týka návrhov v rámci správy, tak tam sú dôležité aspekty, napríklad čo týka boja proti klimatickým zmenám, čo týka nejakých pozitívnych aspektov, opatrenia, ktoré sú súčasťou e, pôvodnej správy v súvislosti s ochranou spotrebiteľa, aj s kontrolou e, spotreby. Taktiež je tam odvolávka na energetickú chudobu. Myslíme si, že toto sú vhodné. Ustanovenia však nezachádzajú dostatočne ďaleko ako my potom navrhujeme v rámci našich pozmeňujúcich návrhov. Správa hovorí hlavne o e, konkurencie schopností, e, ktoré sú zásadným prvkom tejto oblasti. Keďže je toto dôležitá téma, myslím si, že ekologické a sociálne aspekty by mali byť dôležitou súčasťou energetickej politiky. A v tomto zmysle sme e, zaslali pozmenujúce návrhy, ktoré hovorili o tom, aby e, i dotácie na e, energetickú činnosť neboli súčasťou e, de, de, verejného deficitu v rámci verejných financií. Avšak spravodajca tento návrh neprijal. Ďakujem za e FDD tieňový spravodajca Tamburano. Ďakujem kolegovi za úsilie, pretože táto správa ako ďalšie správy o energii sú v kolízii s rôznymi víziami sveta, ktoré máme, ktoré sú často v rozpore. A kolega tu hovoril, že pravdepodobne sa prekonajú ciele, ale čo to sú tieto ciele? To nie je miesto, kam chce smerovať. To je ako utopia. Utopia je niečo, čo si predstavujeme, ale čo nám umožní ísť krok za krokom kupredu, k niečomu, čo si prajeme. Je to niečo, čo na nás má tlačiť kupredu. Ale ciele, to sú, cie, to sú ciele, ktoré sú nesplniteľné, pretože tie výzvy sú príliš veľké. A ja chápem problémy spravodajcu. Samozrejme, je ale treba ísť ruka v ruke, porozumieť si, aj keď máme odlišné vízie, ale začali sme ísť ruka v ruke, pretože e, tie výzvy sú obrovské a my ako zákonodarcovia musíme pochopiť, že je to zmena, ktorá buď bude taká, ktorá bude riadená, ktorú budeme my riadiť, alebo zmena všetko zvráti, zvráti chod celého stroja, pretože potrebujeme, aby sa to potom ešte aj stabilizovalo, aby sa stabilizovali investície. A zatiaľ to vyzerá, že investície naopak klesajú, krachujú, pretože vychádzajú z reálneho hospodárstva, ale Bohužiaľ, zatiaľ k ním nedochádza, takže toto je náš zásadný bod, ktorý nám má umožniť, aby sme splnili ciele geopolitickej bezpečnosti, pretože zatiaľ sme v klimatickej vojne aj v klasickej vojne v rôznych častiach sveta a energetika musí hrať dôležitú úlohu, aby sme boli kľudnejšie, aby sme lepšie spali. Ďakujem za ENF pani Barbara Kapel. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať vyslovne e, spravodajcovi za túto správu. Podľa môjho, môjho pohľadu je veľmi dobrá a ja chápam, že tých 12 kompromisov predstavuje dobré riešenie. Mali sme dobré schôdze v rámci eh, tieňmi spravodajcov so spravodajcom a myslím si, že v nadchádzajúcich týždňoch ešte určite nájdeme aj tie dodatočné ďalšie posledné riešenia. Chcem povrť o pár bodoch, ktoré sú pre mňa dôležité, ktoré sme, o ktorých sme hovorili v rámci posmenujúcich návrhov. Flexibilita. 27 z 28 členských štátov má eh, alebo má eh, postup pri porušení pri implementácii smernice o energetickej účinnosti. Ja si myslím, že to je hrozné, nakoľko eh, členské štáty neplnia svoje povinnosti, pretože je tam vysoká miera implementácie princípov v súvislosti s energetickou účinnosťou a určite podniky aj občania to považujú za to potrebné. Takže je tam E, tento prístup, ktorý je dominovaný trhom a preto sa stalo, že predvydateľnosť a stabilita pre e, investorov je naozaj veľmi žiadaná. No a máme tu rôzne náradné požiadavky a preto potrebujeme dodržať určitú mieru flexibility Hovorí sa o tom v článku 7 odseku 9. Čo sa týka e, verejného dopytu, tak ten je, tá je tedy najlepším motorom pre energetickú činnosť. Po druhé, podávanie správ, tam sa to správne kritizuje, len na e, európskej úrovni. Je to e, skutočne obrovské číslo. Ďalšie potom správy prichádzajú na národnej úrovni, takže je tam takmer tisíc e, správ, ktoré treba zasielať. Toto nemá nič spoločné s better regulation. Ďalej, účinnosť. To automaticky neznamená šetriť. Toto je dobré prepracované v rámci správy, malo by to tam ostať. Taktiež je dôležité sa vyhnúť tomu, aby si niektoré časti textu protirečili. Hovorí sa tam o tom, že je treba zvýšiť podiel e, obnoviteľných zdrojov v rámci energetického mixu, avšak pokiaľ sa týka ušetrenia, tak sa to bude týkať, čo sa, čo sa týka ušetrenia, tak tam sa to týka samozrejme obnoviteľných zdrojov. Takže v jednotlivých členských štátoch sú taktiež rozlišné metodiky, aj čo sa týka údajov, takže potom sú ťažko porovnateľné, ťažko sa to vyhodnocuje a porovnáva. Tieto údaje musia byť porovnateľné, tu sú rôzne prístupy, je tu E, trvalý prístup, potom je to prístup e, z dola nahor, ktorý je ale príliš nákladný, a potom hybridný prístup, ktorý kombinuje tie dva prvé prístupy. Ten sa e, používa napríklad u nás v Rakúsku a myslím si, že je užitočný. Ďalej, interferencie. Energetická účinnosť je v interferencii s nejakými ďalšími opatreniami, ako napríklad cena CO2 v rámci obchodu s emisnými povolenkami. Myslím si, že toto je treba riadne ošetriť v rámci správy, hovoriť o tom, ktoré aspekty vedú v súčasnej situácii, ako je treba ďalej postupovať. Čo sa týka komplementarity, ako to navrhuje spravodajca, to taktiež je treba zapracovať do správy. Ďakujem. Napriek tomu, že bolo predstavených viac než 300 pozmenujúcich návrhov, tak e, správa pána Pipera v podstate predstavuje zhodu názorov v rámci našho výborov. Nuž, dospeli sme k prvým kompromisom a je vidieť, že sa všetci snažia integrovať pozmenujúce návrhy do kompromisov a myslím si, že by sme mali venovať väčšiu pozornosť spotrebiteľovi a predovšetkým problému nákladov, ktoré súvisia so špecifickými poplatkami a tam teda máme aspekty financovania a energetickej chudoby. Takže je tam e, môj pozmenujúci návrh 164, kde hovorím o tom, že teda hovorím tam o aspektu štátneho financovania energie. Ďalej tu kompromis eh, v odseku 13 kde hovorím o tom, že podniky musia byť aktívne, čo sa týka opatrení určených na energetickú účinnosť. No a na záver odsek 10, tam sa hovorí o tom, že energetické eh, šetrenie komplikuje eh, situáciu obnoviteľných eh, zdrojov. Ja si myslím, že to nie je pravda. Máme eh, tieňový spravodajca 178, máme podmiencu návrh 178 a 179, ktoré toto chcú opraviť. Ďakujeme, kolega. Pán Zanonato. Ďakujem za slovo. Gratulujem pánovi Piprovi za skladvedenú prácu. Chcem povedať pár vecí. Energetická účinnosť je považovaná za niečo, čo nás privedie k čistým palivám, ale preto musíme zrevidovať stanovené ciele aj v súvislosti s infraštruktúrou, aby sme dosiahli lepší pokrok v tomto zmysle. To povedal parlamenta vo svojom poslednom uznesení z 15. decembra, kde sme si stanovili záväzný národný cieľ 40 energetickej účinnosti. Energetická účinnosť musí byť národným cieľom. A to treba povedať jasne, aby to všetci uvedomili. Ďalej, integrácia národných trhov do európskeho trhu. Správa Európskej komisie hovorí o regionalizácii trhu energetickej účinnosti. Toto môžeme uplatňovať v súvislosti s kapacitnými mechanizmami, ale to je tie kontroverzné aspekty národných politík. Je to skutočne labyrint zodpovednosti národnej ochrany a je treba vytvoriť národné aj nadnárodné klastry, aby sme prekonali túto situáciu. No a na záver, čo sa týka prechodu k ekokompatibilných modeloch, ktoré budú založené na účinnosti. To nám poskytuje veľké príležitosti, ale taktiež to predstavuje vysoké náklady. Je treba urýchliť plnú implementáciu smernice o energetickej účinnosti z roku 2012 a taktiež smernicu o budovách z roku 2010. Je treba lepšie využívať európske financie, predovšetkým FC, aby nenastal rozdiel medzi tým, čo sa investuje na západe a na východe Európskej únie v tomto sektore. Ďakujem. Ďakujem. Sú tu otvorené otázky medzi koordinátormi, no myslím, že toto je správa z vlastnej iniciatívy a mm, pozerá to späť na to, čo bolo dosiahnuté a ja vás musím pozbudiť, aby ste si premysleli, čo, ako to urobiť a povedať e, štátom a komisii, ako mm, ďalej napredovať, pretože ak každý sa zhodne na tom, že toto je cieľ, ktorý musíme robiť a potom trošku um, rozpracuje, ako um, dosiahnuť tie ciele, ktoré chceme. V vo Fínsku máme už 15 eh, rokov dobrovoľné programy s priemyslom, kde sa môžu zaviazať eh, plne potrenia na eh, zlepšovanie energetickej efektivnosti. A to je dobré, preto je to už bežné vo väčšine firiem, pretože oni poznajú cenu a náklady na použitú energiu a keď investujú do ich úspory, tak to budú raz nulové náklady a je to teda pozitívny cieľ a ďalej k e, domácnostiam. Ja som bol tieňový spravodajca pre e, narastajúce náklady e, na energetiku v domácnostiach a k energetickej chodobe a potom k počtu domácností je to zle v Európe je to viac ako 10 eh, domácnosti eh, so zatekajúcimi strekáchami a vlhkými stenami a eh, ja nechcem, aby energetická efektivnosť bola prospešná len pre bohatých ľudí, ktorí sporia peniaze a keď ja som pracoval na týchto veciach 11 rokov v Národnom parlamente, nie je to ľahké, keď zavedete programy podpory pre e, renováciu budov, tak tým najchudobnejšie žiť to nemôžu dovoliť. Takže ako to robíte? A potom ako to zohľadniť e, pre tých, ktorí e, žijú v prenatých domoch, e, aby nie len tí e, bohatí mohli mať prospech e, z týchto nákladov budúcnosti. Takže e, aj sme počuli, že Katenen bol v Paríži a 20 tisíc bytov teraz dostávajú um, dávky pre energetickú efektivnosť, takže je to veľmi konkrétne a my sme výbor pre priemysel a ľudia tiež budú čakať na to, že urobíme niečo dobré v budúcnosti v energetickej únii a preto by som veľmi rada videla, aby prúžnosť neznamenala podkopávanie cieľa a aby to tiež nešlo príliš ďaleko z skutočných, z domácností skutočných ľudí. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Adam Gierek je nasledujúci rečník. Poviem. Ja poviem krátko, že myslím si, že nie je veľa štátov naplní e, tento záväzok 20 e, zvýšenia efektívnosti. A prečo? Preto, že e, chyba bola už predtým e, vykonaná, keď sme e, prijali, že efektívne sa bude merať e, fyzikálnymi metodami pre spoločnosť. Možno to robiť pre strojové zariadenia, ale zároveň dynamicky sa rozvíja cez spoločnosť, ktorá chce ešte rozvíjať svoj priemysel, musí mať iný ukazovateľ. Navrhujem, aby sme navrhli komisii, že má pripraviť iný spôsob e, počítania energetickej efektivnosti pre štáty, pre celé štáty. Samozrejme, efektivnosť, e, ktorá sa e, rieši v podnikoch, v zariadeniach, v prácach, tak môže byť fyzickou metodou, ale to je to zároveň smiešné a súhlasím tiež s pánom Piperom, že toto obmedzenie spotreby môžeme si umelo e, založiť tým, že vypneme celú energetickú sústavu a potom budeme veľmi efektívni a hurá. Takže je tu navrhujem, aby komisia vypracovala nový systém spôsobu e, pracovania, e, vypočítania efektivnosti, pretože vidím, že napríklad Polsko dosiahne 17%, ale s rôznymi e, nedostatkami a nebude e, to 20. Other. Ďakujem za vaše vystúpenie a niekto iný žiadal slovo. Nevidím nikto. Pani Mari Donnelly, rediteľka z DG Energie, bude hovoriť v mene Európskej komisie. Thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, ďakujem členom parlamentu za ich konstruktívne pripojenky a úsilie, ktoré venovali k tomuto stanovisku. Ako ste povedali, je to veľmi aktuálne stanovisko a A tiež súvisí s prípravami, ktoré máme v Európskej mm, komisii e, na predloženie prepracovania návrhu koncom tohto roku a my e, sme vďační a máme prospekt s k poslancov. My sme optimistickí, že dosiahneme cieľ 20%, ako to uvedal spravodajca. Nie len preto, že to chce priemysel a spotrebiteľa v Európe, ale preto, že vidíme, že postupne sa plnenie v členských štátoch zlepšuje. Je pravda, že e, to bol trošku pomalý začiatok a musíme e, to e, zrychliť a čo sa týka článku 7, to je kľúčový článok a predstavuje to asi 50% úspor, ktoré sa plnia a je to tiež v súvislosti s ďalšími predpismi, ako napríklad smernicou energetickej efektivnosti budov a to spolu príde balíku neskôr tento rok a sme si istí, že ustanovenia článku 27 fungujú spolu s so smernicou o energetickej efektivnosti budov a nielen sa týka úspor, ale tiež e, je to v reakcii na inovácie, keďže obe texty boli prijaté. Čo sa týka priemyslu, Doteraz analýzy ukázali, že samotný priemysel reaguje na ekonomické nutnosti a dôvody energetické efektivnosti a európsky priemysel e, to e, dosahuje e, priaznivo a legislatíva tu pomáha v tomto procese a spoločnosti už identifikovali, že to je pre nás pozitívny príspevok problémy sú pri budovách, aj pri smernici energetickej efektivnosti a problematické oblasti a toto sú prvky, ktoré sa nedajú ľahko vyriešiť a situácia je iná vo všetkých členských štátoch a preto riešenia, ktoré budú relevantné, budú rôzne v členských štátoch a v tejto súvislosti e, začíname dostať niektoré zaujímavé návrhy od členských štátov a viaceré z nich e, skúšajú nové myšlienky o tom, ako vyriešiť e, túto dilemu a ako použiť e, tie riešenia, ktoré predkladajú a pri obnove budov, čo je jedna z e, našich najvyšších víziev v Európe. A k tomu počtu požiadaviek na výkazníctvo 2000 aj pre komisiu bolo veľa, takže 200 je e, vhodnejšie a sme potešení s týmto pokrokom a my sme k dispozícii, ak e, budeme e, od nás požadovať nejakú ďalšiu pomoc. Ďakujem za vaše pripomienky. A teraz e, sa vrátime k spravodajcovi kolega Piper má slovo. Srdečná vďaka, pán predseda. Ďakujem aj za tieto komentáre členovia sa veľmi e, zabrali s týmto s, s správou a táto správa o plnení je dobrý nástroj pre Európsky parlament a aby nám bolo jasné, že čo vôbec chceme. Pár pripomínok. Mnohí kolegovia sa vyjadrili k téme Energy Poverty, teda energetickej chudobe my musíme proti tomu bojovať a chceme aj mojou správou k tomu pomôcť, ale musíme tiež sa zamerať na dôvody. Nie sú to narastajúce ceny energie, pretože tie klesy, ale e, dôvodom sú tie štátne e, osobitné e, poplatky, ktoré máme na ceny energie a potom štatisticky vidíme, že v celej Európe um, Priemerne štát e, je zodpovedný za 30 cien energie alebo dokonca v Nemecku 50 takže keď sa stiažujeme na energetickú chudobu a že domácnosti si nemôžu dovoliť e, cenu energie, tak musíme si sami pozrieť, že čo môžeme politicky zmeniť, ak e, chceme ukazovať prstom na dodateľa energie alebo iných a potom túto tému energetickej chudoby môžeme tiež e, uvieť ako súčasť našej témy. A potom druhá téma, e, my e, musíme tiež dbať na to, ako sa vysporiadáme s tou smernicou o úspore energie. Každý to predsa chce, prepnutie na elektrínu v mobilite na elektroauta, elektromobily s batériami, a to bude viesť k obrovskej spotrebe eh, elektriny a prúdu a musí sa podariť eh, vyrábať tento prúd z obnoviteľných zdrojov. Eh, takže ľudia chcú prepnúť na obnoviteľné zdroje, ale zároveň na elektrické autá. To nebude možné, pretože to pri terajších technikách to nebude možné naplniť. A preto, preto musíme určiť pravidla, ktoré sú reálne a konzistentné. A len tak budeme konkurenčne schopní na národnej aj medzinárodnej úrovni a preto by sa komisia ešte mala na tým zamyslieť. A keď ste to povedali na začiatku, pán predseda, energetická efektivnosť ako ideálny základ pre suroviny ako ideálna e, surovinová základňa Zemňa, to 100% úspora energie, teda nič, nič nie je ideálne surovinová základňa. Aké sme tu použili znenie energetická efektívnosť ako surovinová základňa. Tu musíme apelovať na to, že či tu používame správne znenie a v budúcnosti musíme vysielať správne signály, keď hovoríme aj euforicky o energetickej efektívnosti. Môj príspevok bude pragmaticky, chcem dosiahnuť cieľe efektívne, rýchlo a som si istý, že mm, kolegovia k tomu prispejú. Thank you very much, eh, rapporteur. Ďakujem, kolega spravodajca, za vaše veľmi dobrú správu. Ako skoro všetci tieňoví spravodajcovia sa zhodli. Teraz harmonogram hlasovanie v ITRE 24. mája. Veľa práce tu máme. Máte pred sebou kvôli kompromisným pozemným návrhom a e, hlasovanie e, v plenárke júli 2016. Ďakujem pekne za účasť diskusie a teraz ideme na bod 9. Správa o pokroku v obnoviteľných energiách a e, kolegyňa mm, Paloma López Bermecho z GUE je spravodajkyňa 345 pozmeňujúcich návrhov. Lehota na pozmeňujúce návrhy bola len pred pár dňami a teraz čakáme na preklad. Okrem e, toho, že dáme stanovisko k pokroku plnenia obnoviteľných zdrojov, tiež to e, naznačíme tie ciele, ktoré majú byť určené do e, horizontu 2030. Takže teraz hovoríme o horizonte 2020-30. Spravodajkynia pracuje na kompromisných pozimujúcich návrhoch a Diskusie s tenými spravodajcami prebiehajú a už začali a ak môžem požiadať pani López Bermecho, aby otvorila našu diskusiu s vašimi pripomienkami, pani spravodajkyňa. Ďakujem, pán predseda. Naozaj 345 pozmeňujúcich návrhov a v skutočnosti sa pokúšame už e, riešiť kompromisy a vypracovať ich e, kolektívne. A tu chcem začať. Ešte raz sa chcem poďakovať za úsilie, ktoré všetky skupiny e, venovali tomu, aby nám predložili pozemce návrhy tak rýchlo, aby sme mohli ďalej pracovať a dospieť ku kompromisom v lehote, ktorá je ambiciozná, no je dôležitá. A to schválenie tejto správy e, do júla, do leta. My sme e, tento e, týždeň zistili, že je tu konsensus v zásadných veciach, ktoré dúfam, že sa budeme môcť premeniť na širokú väčšinu pre podporu tejto správy a je pravda, že táto správa pozera do minulosti, ale nie preto, aby vypracovala notárskú zápisnicu, ale preto, aby sme sa pripravili do budúcnosti, aby sme uh, E, naznačili, že ako cestou má prechádzať e, európska politika obnoviteľných zdrojov. V tejto veci si myslíme, že je dôležité, že tá práva e, pomáha identifikovať tie štáty, ktoré zaostávajú a preto, ako sme to vedli na schôdzi minulé, budem menovať E, aj štáty, e, ktorých e, konanie a výsledky sú príkladné podľa čísel, ktoré zverejnila komisia, pretože čísla národné sú iné a je to v poriadku, ale E, každá e, politika e, takáto je otázkou členského štátu, ale musíme z toho zistiť, že ktoré modely fungovali a ktoré nefungovali v minulosti. Chceme zaručiť investorom stabilný regulačný rámec a to je dôležitý kľúč a žiaľ, nie všetkým štátom sa to podarilo zabezpečiť. Vyjasnenie zo strany konkurencie a e, podpory e, nám ukazujú, že e, v budúcnosti systémy odplaty a náhrad budú pevnejšie, ale nesmieme penalizovať investície, ktoré boli vykonané doteraz a o to menej v tých štátoch, kde sa ukázali byť zásadné pre zabezpečenie investícií do výroby a do Ehm, distribúcii obnoviteľných zdrojov. Preto e, lekcie sme sa tu poučili na národnej úrovni aj e, na európskej úrovni, že e, sa musia zachovať nástroje na dohľad a kontrolu a podnecovať spoluprácu medzi členskými štátmi. Stavíme na národné plánovanie pre obnoviteľné zdroje a tieto treba posilniť širokou účasťou sociálnych hráčov, účastníkov aj e, regionálnych a lokálnych orgánov a e, organizácií pre ochranu spotrebiteľov a rôznych MVO. Ich e, úloha je zásadná a je zásadná, pretože je tu veľa ekonomických víziev, aj priemyselných, aj pracovných, aj ekologických a tieto nám prinášajú energetickú energetický prechod, bez ktorého nebude možné naplniť ciele z Paríža. A my na to vsad, sme vsadili, pretože to považujeme za záväzné ciele. A e, my nadalej budeme e, počúvať, e, čo povie výbor pre životné prostredie, ale chcem nakoniec povedať, že jednu vec nesmieme stratiť zo zreteľa a to je prechod na obnoviteľné zdroje, ktoré prechodom ešte demokratickejším modelom distribúcie energie a ľudia majú mať právo na udržateľnou energiou, ale to s e, modelmi spoločného riadenia, dohľadu a výroby a moderným e, trhom na vykrovne. A ja si teraz pozorne vypočujem vaše vystúpenia a budeme e, určite pracovať na tom, aby sme dosiahli kompromisy a ďakujem pekne. Thank you very much, Madame Rapporteur. Uh, Mr. Benson. Ďakujem pani spravodajkyňa, pán Benson, zástupca EPP, ako tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj spravodajkyni za dobrú svoju prácu. Hoci pri niektorých politických bodoch e, sa nepravi zhodneme, no e, je hodnotné, že dosiahla široký kompromis a kompromisy majú istú hodnotu, Kto ktorú sme aj predtým dosiahli, aj k energetickej únii. To môže byť nástroj na to, aby sme sa mohli zhodnúť na tejto e, správe a môže to byť podklad pre komisiu a, a dostali sme pozmeňujúce návrhy a budeme sa zmerať na tie ústredné body, ktoré už teraz boli prenesené. Chceme nákladovú efektívnosť, chceme trhom e, podnecovaný e, vývoj, a rozvoj a, čo týka budúcnosti obnoviteľných zdrojov energie a musí to byť prispôsobenie pre intenzifikáciu jednotlivých štátov, ale naming a shaming nechceme a ohľad na sociálnych partnerov by mal byť tiež e, niečo prispôsobený a všetko všetky zainteresované relevantné strany musia byť zapojené do toho pri rozširovaní obnoviteľných zdrojov energie a musíme zohľadiť zásadné princípy e, zmluv, aby členské štáty si sami určili svoj energetický mix e, a musíme zistiť, ako čo najlepšie a najlacnejšie zabezpečíme spotrebiteľom prístup k energie. To je určite rozhodujúce pre konkurenceschopnosť e, v Európe a Chcem ešte zvrazniť, že toto jednostranné zamranie na decentralizovanú výrobu energie pre celú Európu je chorobou celej Európy a decentralizácia môže byť e, dobrým nástrojom a musíme ich využiť, ak to bude mať zmysel, no nie vždy je to priamy súvis medzi decentrálnou výrobou a lacnejšími cenami prúdu a niekedy je to e, drahšie pre spotrebiteľov, keď e, budeme e, umelo zaostávať e, a tiež je to riziko e, energetickej chudoby a vidím, že spravodaj e, Kina si určila konkrétne priority, aby sme menej boli závislí od vozu a vidím, že mnohí podporili moje e, stanoviska. E, je to rozhodujúce a tiež ide o to. Potrebujeme to zabezpečiť a spravodajkyňa e, žiada široký kompromis a ja sa teším na spoluprácu. Ďakujem. Oh, thank you very much. Ďakujem pekne, kolegovia. Zastupcov SAD pán Čaba Molnár, tieňový spravodajca, vyjadrí stanovisko. Ďakujem pekne. Ďakujem za odvedenú prácu pani spravodajkyňa, vidíme, že vo vzťahu k pozmenujúcim návrhom je tam ešte možnosť na kompromisy. Tých pozmenujúcich návrhov je veľmi veľa. A ja by som chcela hovoriť o aspektoch, kde nadalej za posledné týždne sme sa nedohodli na kompromisoch. Poprvé, prvá dôležitá otázka, to sú čísla v súvislosti s obnoviteľnými zdrojmi obnoviteľnej energie. Sú tam teda ciele pre členské štáty a ako to bude vyzerať po roku 2020. Z zo skúsenosti vidíme, že v tejto oblasti sme dosiahli určitý pokrok. Nie len na európskej úrovni, ale aj na úrovni členských štátov, e, ktoré stanovili ciele, cieľové úrovne a potom teda majú tam záväzné ciele. Myslím si, že toto zlepšuje situáciu, vytvárajú sa tam pracovné miesta, zabezpečuje to hospodársky rast. To ešte zistíme do roku 2020. Nuž, momentálne o tomto diskutujeme s EPP, ale sme presvedčení, že bez toho sa nám do budúcnosti nepodarí dosiahnuť pokrok, o ktorý nám ide. Takže by sme, to, by sme sa toho mali naďalej pridržiavať. Ďalej, pomenovanie eh, to name and shame, pomenovanie zlých a dobrých členských štátov, ktorým sa darí, ktorým sa nedarí. Myslím si, že by sme tie štáty mali pomenovať, ktorým sa až tak dobre nevodí a taktiež by nebolo zle, keby Európsky parlament pochválil tie členské štáty, ktoré v porovnaní s ostatnými alebo v porovnaní s so svojou pôvodnou situáciou majú dobré výsledky. Toto by sme mohli ponechať aj do budúcnosti. Tretia otázka sa týka zdaňovania obnoviteľnej energie. My sme predložili pozmeňujúci návrh, pretože vidíme, že existujú členské štáty, ktoré zavádzajú rôzne poplatky a odvody vo vzťahu s e, zdrojmi obnoviteľnej energie. My musím povedať, že my ako Európsky parlament s týmto nesúhlasíme. Štvrtá otázka, ktorá už tu zaznela minulé, to je energetická účinnosť alebo aj energetická chudba v tejto súvislosti. Som rád, že spravodajkňa sa venuje špeciálne tejto téme. Vieme, že Európska únia je takou e, zónou prosperity, ktorej ostatnej časti sveta závidia, takže nemôžeme dos- dopustiť, aby viaceré desiatky miliónov ľudí žili v Európe. E, takže sa musia v zime rozhodnúť, či budú mať teplú večeru alebo teplý dom, alebo teplo v dome. Takže to tak nemôžeme nechať. Musíme sa dopracovať nejakému riešeniu, napríklad dynamického tvor, dynamickej e, cenotvorby, spolupráce členských štátov. Myslím si, že týmto snad e, dosiahneme úplné zmiznutie energetickej chudoby e, v Európe. A dúfame, že úsilie spravodajky nepovedie k úspechu a že sa dohodneme na riešenie s ostatnými politickými skupinami. Ďakujem, pán kolega. Pani Van Bosiuč za ECR. sa Tieňová samozrejme. Ďakujem pekne, pán predseda. Eh, vážený pán spravodajca, kolegovia, už tretíkrát diskutujeme o tejto téme na našom výbore a všetky členské štáty mali príležitosť predstaviť svoje vízie našich pozmeňujúcich návrhoch sa zameriavame e, na e, pôvodnú správu ITRE, spomína, spomína sa tam sociálny rozmer a myslím si, že minulý týždeň v Štrásburgu sme hlasovali o správe výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Takže musíme sa teraz presunúť, e, rešpektovať princíp subsidiarity a tak e, pripraviť základ pre legislatívnu prácu do budúcna. Takže chcem vyzvať kolegov, e, nerobme z tejto správy nejaký e, vianočný stromček, nepreháňajme to. Štvrtá vec, mali by sme sa zamerať na to, čo je dosiahnutelné, na dosiahnutelnosť cieľov. A som rada, že spravodajca E, to, ako sa zdá, zohľadňuje. Druhá vec sa týka zdaňovania. Zdaňovanie spadá do národnej kompetencie, takže nemali by sme hovoriť o týchto veciach. Tretí bod, obnoviteľné zdroje. Doteraz členské štáty celkom úspešne pôsobili v tejto oblasti vykurovanie a e, klimatizácia e, a energetika v sektore dopravy, nemyslím si, že sa oplatí opakovať to, že už sa veci robia dobre. Zamerajme sa na tie oblasti, kde máme ešte množstvo práce. A po štvrté, dlhodobé investície. Tie by sme mali stimulovať, stimulovať dlhodobé investície do obnoviteľných zdrojov v kontexte trhovej ekonomiky veľmi často musí presviečať ľudí o veciach, ktoré sú žiaduce. Teraz si myslím, že už máme základ, tak by sme sa mali pustiť do práce cez pozmenujúce návrhy. Ja som presvedčený o tom, že so spravodajcom a tieňovými spravodajcami dosiahneme pokrok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie, pani kolegyňa. Je to veľmi dôležitá téma. V mene ALDE pán Meger Blandy, tieňový spravodajca. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. A ďakujem eh, aj mm, pani spravodajky za odvedenú prácu a dúfam, že nájdeme v nadchádzajúcich týždňoch tie správne kompromisy. Na úvod poviem tým, že vo všeobecnosti veľmi kritizujeme Európsku komisiu a členské štáty, ale povedzme si to rovno, toto je veľmi úspešná politika. Tu naozaj e, sa veľkou rýchlosťou blížime k dosiahnutiu cieľov obnoviteľných zdrojov, aspoň čo sa týka celému EÚ, elektrina. v doprave asi ťažšie sa dosiahne ten cieľ 10%, ale aspoň buďme optimistami. Uberáme sa správnou cestou, čo je veľmi dôležité, s tým by sme mali začať. Druhá vec sa týka toho, že toto je správa o dosiahnutom pokroku. A o stave, v akom sa nachádzajú členské štáty, tak je trošku čudné povedať, že by sme nemali uvádzať konkrétne mená členských štátov. Popisujeme to, v akom stave sa teraz nachádzajú, takže určite by sme mali pomenovať, uviesť tie krajiny, ktoré si počínajú dobre a určite by sme mali spomenúť aj tie krajiny, ktoré si nepočínajú dobre. Vrátane mojej, Holandska, ktorá je naozaj, Holandsko je naozaj na spodku zoznamu obnoviteľné energie. Čiže myslím si, že by sme mali pranierovať. Všeobecne viac ako 300 pozmenujúcich návrhov, ktoré boli nastolené, e, mali by sme sa snať e, trošku zamerať, pretože takáto správa môže mať politický vplyv, iba keď si stanovíme priority a zaberáme naše úsilie. Takže nepúšťajme sa do prílišného, príliš veľkého množstva tém, zamerajme sa na tie najdôležitejšie. Zo Spomeniem niektoré z nich. E, spotrebitelia je veľmi dôležité zadefinovať ich úlohu, ale nezachádzajme príliš do detajlov a uh, uh, máme inú správu ITRE o úlohe spotrebiteľov na trhu s uh, energiou, takže neopakujme to, čo sa už niekde robí. Sektor dopravy sa už spomenul 5,7%, to je teraz aktuálny stav a to nie je asi veľmi povzbudivé číslo, ale nebuďme príliš tvrdí na biopaliva. Spravodajkyňa v náhľu sprave to nazýva ako zlyhanie. Možno to je trošku zachádza priďaleko. Pre všetkým, čo sa týka palív druhej generácie, tu prebiehajú veľmi dôležité práce. Úprimne povedané, ja nevidím nejaké reálne riešenie v sektore dopravy, ak budeme príliš kriticky E, na biopaliva. Samozrejme musíme stanoviť kritéria udržateľnosti pre biopaliva, ale nenazvíme celú túto politiku e, zlyhaním aspoň zatiaľ nie. A potom, čo sa týka energetickej chudoby, je to veľmi dôležitá téma určite. Pre mňa to skôr súvisí s tou predchádzajúcou témou, o ktorej sme hovorili, energetická efektívnosť e, a obnoviteľné zdroje v minulosti sme videli, že systémy podpory využívania energie e, sú určené pre chudobných ľudí, ale vo veľkej miere sa dostávajú aj do vreciek bohatších, takže treba si dať pozor pre, pri takýchto systémoch podpory. Asi najlepšie, čo môžeme spraviť, je zamerať sa na energetickú efektívnosť a v budúcnosti musíme stavať na viac na obnoviteľných zdrojov, čo bude znamenať nižšie ceny energii. Čiže to je tá správna cesta. Na záver, pán predseda, som rád, že komisia v správe o pokroku vyzýva členské štáty, aby lepšie využívali mechanizmus spolupráce. Myslím si, že väčšina členských štátov má príliš nacionalistický prístup. Cezhraničná spolupráca by sa mala využívať oveľa viac. A myslím si, že je dokonca kritické ak chceme splniť ciele do roku 2020 a potom neskôr splniť cieľe do roku 2030. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán kolega. Pán kolega Benedek Javor, tieňový spravodajca za zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi a tieňovým spravodajcom za doterajšiu spoluprácu v tejto fáze táto problematika. Skôr sme tu diskutovali všeobecné otázky a nie konkrétne pozmenujúce návrhy, takže by som sa chcel prizastaviť pri niektorých tých všeobecných otázkach, o ktorých hovorí spravodajkyňa a o ktorých sme hovorili na predchádzajúcich stretnutiach tieňových začiatkom tohto týždňa. Poprvé chcem upozorniť na to e, pranierovanie konkrétnych krajín či už tých dobrých alebo zlých. Ja som naozaj presvedčený o tom, že by sme mali uviesť tie členské štáty, ktoré zaostávajú. Cieľom správy o hodnotení pokroku je práve upozorniť na tých, ktorí si počínajú dobre, na tie osvedčené postupy, ale aj upozorniť na to, kde je potrebné posilniť politiku, ak chceme dosiahnuť ciele do roku 2020. Takže to je asi najdôležitejšia časť správy. povedať, kde je potrebné vynaložiť viac úsilia, aby sme splnili ciele. Druhá vec sa týka národných cieľov. Či ich potrebujeme do roku 2030 alebo nie. Ja si myslím, že určite ich potrebujeme. Skúsenosti zo smernicu efektívnosti a nariadení obnoviteľných zdrojov jasne svedčia o tom, že to, čo sme dosiahli doteraz, väčšinou stávalo na národných cieľoch, to znamená, členské štáty sú zodpovedné za to, aby dosiahli cieľ, ktorý majú stanovený. Tretia vec, opatrenia, retroaktívne opatrenia, e, ich špeciálny dopad na investorov do obnoviteľných zdrojov. Myslím si, že potrebujeme také regulatorné prostredie, ktoré bude stabilné a predvídateľné a je nevyhnutné vytvoriť stabilný rámec pre investície do obnoviteľných zdrojov energie. Štvrtá téma sa týka definície spotrebiteľa. Myslím si, že tí budú v centre tzv. prosumers, to znamená výrobcovia spotrebitelia zároveň budú v centre e, tohto nového modelu, čiže musíme si nájsť spoločnú definíciu toho, čo sa nazýva prosumer, producer and consumer e, v regulačnom prostredí, ktoré má podporovať práve e, týchto ľudí, aby boli proaktívnejší v systéme energetiky v Európe. A posledná téma, to sú špecifické sektory. Keď hovoríme o obnoviteľných zdrojoch, väčšinou hovoríme o elektrárne, máme na mysli elektrárne alebo veľké, veľkých výrobcov, ale myslím si, že vykurovanie, klimatizácia, domácnosti, doprava, energetická efektívnosť, to všetko sú dôležité súčasti tejto problematiky, takže musíme aj o týchto súčastiach hovoriť. Ďakujem pekne za vaše vyjadrenie. Kolega Dario Tamburano. Opäť spravodajca. Ďakujem pekne, pán predseda. Je mi veľkou cťou spolupracovať s pani Palomou. Pánova Pamela López Becho, pretože máme veľa spoločného, ale sú tu veci, na ktorých sa nezhodneme. Musím povedať, že sú tu veci, ktoré už boli dobre povedané. Ja by som chcel upozorniť na tri. Pre nás je veľmi dôležité seriózne diskutovať. A teraz asi nastal čas na to, aby sme seriózne prediskutovali definíciu toho, čo je prosumer. To je niečo, čo sa stále častejšie spomína v našich spisoch. A nemáme dohodnutú definíciu a to je veľmi dôležité aj pre budúcu legislatívu nemôžeme jednoducho to len tak popi- spomínať e, túto skupinu prosumers bez toho, aby sme to zadefinovali. Musíme to mať jasne zadefinované na energetickom trhu. E, musíme si to jasne povedať a dať, dostať ich na našu stranu a e, postarať sa o to, aby tu neboli medzery. Energetická efektívnosť pre spotrebiteľov je veľmi dôležitá a nová smernica e, musí mať kapitolu aj o, tak samostatnú kapitolu o prosumers, to sú drobní výrobcovia, zároveň spotrebitelia. E, súhlasím s kolegom e, zelených o tom, že je potrebné mať dobrú definíciu profesionálnych užívateľov. Niektorí v Taliansku, Španielsku a iných členských štátov nechceme, aby sa rozdrobili, rozdrobili ciele v určitých systémoch podpory pre obnoviteľné zdroje, pretože to sú v podstate také zadné vrátka, cez ktoré e, by nám unikali stimuly pre obnoviteľné zdroje. Možno, že sú tu problémy podvodov v rôznych formách a toto by sme mali celé prehodnotiť, zmeniť a nie jednoducho to celé iba zničiť pretože aj banky boli zapojené do podvodov alebo mm, v podstate e, nekonali korektne a používajú peniaze daňových poplatníkov. keď hovoríme o novej smernici obnoviteľných zdrojov, mali by sme hovoriť o 45% do roku 2030, malo by to byť záväzné na národnej úrovni. Cieľ nemôže byť len jednoducho niečo, čo pripravíte a, a nič z toho nebude. Musí to byť naozaj cesta smerom k 100% obnoviteľným zdrojom. 99,99 eh, to by mi stačilo, ale ak máme prechodný cieľ, pomáha nám to ambiciozne postupovať, napredovať a je to niečo, čím sa môžeme eh, v podstate usmerňovať našu cestu v dlhodobom horizonte. Pán Zálo, na to ako ďalší rečník. Ďakujem pekne, pán predseda. Spravodajkyňa správne povedala, že sú tu rôzne národné ciele a to určite nepomáha eh, a zvyšuje to ceny pre domácnosti. Podporný mechanizmus pre obnoviteľné zdroje prináša výsledky a dopady na energetický trh a každá energia sa v podstate vyvíja svojím spôsobom a môže to prebiehať veľmi rýchlo. E, môžeme si klásť otázky ohľadom nástroja na podporu pre obnoviteľné zdroje. E, súhlasím so spravodajkyňou v tom, keď hovorí e, že mm, nemali by sme ničiť tento mechanizmus, ale mali by sme byť ambicioznejší, mali by sme e, sa posunúť vpred. Avšak nebudeme mať regionalizáciu podporného mechanizmu, nebudeme mať skutočný otvorený trh, budeme mať národný protekcionizmus. Takže väčšia pozornosť sa tu venuje obnoviteľným zdrojom bez regulačnej podpory jednoducho zlyhá e, pod tlakom konkurencie. Napríklad e, hydroelektrárne, tu potrebujú mať rovnaké podmienky pre e, subjekty v tejto oblasti. Je tu celá oblasť hydro elektrární, ktoré potrebujú svoje nástroje na to, aby podstate boli súčasťou e, celkového veľkého kontextu. pán Frederik Fredoli? Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Sú tu dve veci. Mm, ja som zo Švedska a zameriavame sa obnoviteľné zdroje, takže konkrétne na biomasu. A E, to sú kritéria udržateľnosti, čiže buď by sme mohli pomôcť tomuto rastúcemu sektoru, alebo ho môžeme udusiť jednoducho. E, je tu stále väčšia produkcia elektriny a vykurovania e, z biomasy vytvára ju sa pracovné príležitosti, je to udržateľné, ale keď budeme stále presadzovať novú legislatívu, tak tento vývoj môžeme priškotiť, zastaviť a to by bolo naozaj na škodu. Druhý je tzv. kaskadovitý alebo domino princíp. E, je tu súkromné vlastníctvo, súkromné firmy, ktoré si jednoducho nemôžu robiť, čo chcú. A keď si pozrieme na situáciu v Švedsku na juhu, e, majiteľe lesov majú v podstate sú tu veľké papierne a majú prístup k trom e, teravatom ktoré môžu potom predávať ďalej, spotrebu čas energie a zvyšok predávajú ďalej tieto veľké e, papierne. Ak využijeme legalizovaný ak by sme teda použili legalizovaný systém e, domina, tak by nemohli takto asi postupovať. A mám ďalšie príklady z Fínska, kde sa snažíme postarať o to, aby sa produkty využili najlepším možným spôsobom, aby sa zabezpečilo to, že máte vykurovanie, elektrínu, papierenský priemysel a dokonca aj odevný priemysel. Takže chcem vyzvať tento výber, aby sa zabezpečilo to, že skôr ako buď sa jasne zaviažeme na kritéria udržateľnosti, či už je to plyn, ropa, uhlie, mali, nemali by sme naozaj celkom priškrtiť priemysel biomasy. Ďakujem pekne, pán kolega. Pani Kompula na 3. Chcela by som zareagovať na ďalších rečníkov zo severských krajín. E, aj Fínsko má 38%, sme takmer na 40%, ale ide o to, že využívame biomasu a často sa tu diskutuje. Takže cieľom je udržateľná biomasa. Ako náhle budete mať udržateľnú biomasu, tak máte dobrých aktérov trhu, ktorí rozhodnú o tom, ako to použiť. Čiže čakáme netrpezlivo na to, kedy komisia predloží návrh, ako zadefinovať kritéria udržateľnosti a ako presadzovať koherentnú legislatívu v Európe, pre Európu. Je tu množstvo príležitostí pre energetickú bezpečnosť, pre plynárenstvo, pre vykurovanie domácnosti. A nemusíme nutne všetko dovážať, musíme využívať to, čo máme. Ja sa chcem poďakovať spravodajcovi. To je jasne napísaná správa, ktorú sa ľahko číta a dobre pripomienkuje. Sú tam jasne stanovené ciele. A e, Mm, trošku určité veci možno preformulujem, ale e, som rada, že bod 28 mm, mm, tam je, že sme stratili, v podstate sme stratili e, stratégiu o bio e, Ak Si pozrieme dokument o iLook, už máme rámec do roku 2020, ale čo bude po roku 2020? Áno, hodne sa hovorí o digitalizácii a o elektronických záležitostiach, ale vieme, že Elektrina predstavuje len 26 obnoviteľných, takže elektrické auto nie je auto z obnoviteľných zdrojov. Iba 26 z toho sú obnoviteľné zdroje, ale keď budeme mať e, vozidlá, ktoré používajú ešte stále ropné produkty, tak e, mali by sme pracovať aj na tejto veci. Pýtam sa, vzdávame sa alebo potlačíme Európu preto k tomu, aby zabezpečila dekarbonizáciu sektora dopravy. Aby som bola rada, aby to bolo v dokumente jasné, že 5,7 nestačí v doprave, musíme s tým niečo spraviť. Krátka otázka, pán predseda. Ja, mňa teší, že e, malá produkcia je dobrá, ale keď to bude obnoviteľný zdroj, efekt preventívne a vo veľkom, to som tu nenašla. Áno, samozrejme môžeme mať drobné nápady, ale keď to spravíme to isté vo veľkom a je to z obnoviteľných zdrojov a je to efektívne, nemali by sme byť proti tomu. Jednoducho niekedy e, úspory z množstva sú dobré, e, čiže áno, tej malej, na tom malom rozsahu to je dobré, ale mali by sme dekarbonizovať aj vo veľkom mesta a podobne. Ďakujem pekne. Pán Paul Rubik. Srdne. Ďakujem. Takže k tomu, čo povedal kolega Zano na to, myslím si, že je veľmi dôležité sa zamyslieť nad tým, ako aj spotreba energie bude v rámci obnoviteľných zdrojov účinnejšia. Potrebujeme aj skladovacie kapacity to je jedno riešenie a taktiež siete, ktoré budú prepojené, to je druhé riešenie, pretože pokiaľ na e, severe Európy je zrovna veľa vetra, tak zrovna tak možno na západe ani práve nie je, alebo na juhu, alebo na juhu zase svieti slnko a na severe nie. Takže tak sa dá, um, tak sa dá prenášať energia. No a potom sa môže stať, že nikde nebude svetiť slnko, nikde. E, um, ale takže vždy bude niekde vietor alebo slnko, v ktorom sa dá vyberávať energia. Toto treba ošetriť v rámci správy. Som veľmi rád, že máme aj vypočutie na túto tému. Taktiež je tu vodná energia a je skladovanie, vodík, plyn. Mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako vytvoriť e, skladovacie kapacity v rámci Európy. Včera sme boli e, v agentúre ESA a v Európskej vesmírnej agentúre v Holandsku a keď sme boli na ceste, tak ma tak napadlo, prečo nemôžeme zredukovať emisie CO2. Ale tá červená vlna na kryžovatkách, ktorú sme zažili na niekoľkých kilometroch, boli tam zápchy, pretože nie je k dispozícii žiadny plynulý premávkový systém. To sú možno marginálne hodnoty, ale je rozhodujúce zabezpečiť takú zelenú vlnu v Európe a Taktiež musia prísť investície do obnoviteľných zdrojov, tak aby sme dospeli nejakej, nejakým zlomu, k zmene. Ďakujem. A na záver pán Kohlíček. Ďakujem. Takže najprv chcem povedať, že sme nielen výbor pre priemysel, ale aj pre techniku. A v tejto správe sa nič nehovorí o ďalšom technickom vývoji a jeho podpore. Konkrétne, čo sa týka fotovoltaiky, tak účinnosť panelu je asi 11 takže my z každého fontónu získame jeden elektrón. Dnes už sa vyvíjajú metódy, ako získať z každého fotónu dva elektróny, takže zvýšiť dvojnásobne účinnosť a to je síce záležitosť pre inú správu, ale mali by sme to vedieť do si to podporovať. No a tak ako povedal kolega, tak samozrejme je lepšie byť menej závislý od dovozu, ale poplatky za obnoviteľné zdroje, tak ako podal kolega Molnár, ja by som to tam nechal na národných auto, úradoch, pretože zdanenie spadá do národnej kompetencie, národné ciele do roku 2020 aj 2030. my podporujeme, to je správne, ale pre zaujímavosť. Pokiaľ elektroautomobil dobíjam z obnoviteľných zdrojov, tak nie je pravda, že je to jedna štvrtina obnoviteľných zdrojov, ale pokiaľ je to veterná turbína, tak je to 100%. Pokiaľ ho dobijem fotovoltaikou, tak je to 100%. Ja nepotrebujem žiadnu teplnú elektráreň. A ešte jedna drobnosť. Pokiaľ postavíte 4,1 kW fotovoltaiku, to je spotreba malého domu v priemere za celý rok v Strednej Európe, tak to stojí 10 tisíc eur. Takže to nerieši energetickú chudobu, je to skôr pre tých, ktorí na to majú peniaze. Chýba nám riešenie pre skladovanie energie, máme nedostatok prečerpávacích vodných elektrární, na jednej strane pre veľké kapacity a gelové batérie sú len pre menšie špičkové veci, ako sú fotovoltaiky. Takže ešte stále tam niečo chýba, sú tu dva smery, ktorými by sme sa mali zaoberať v nejakej ďalšej správe v budúcnosti. Thank you very much, colleague. Ďakujem, kolega za Európsku komisiu riaditeľ z DG Energy, alebo riaditeľka pani Mary Donnelly. Once again, thank you very much indeed, uh, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem za slovo. Ďakujem za to, že poslanci sa chopili tejto dôležitej témy, ako vždy je to dobre načasované, pretože eh, čakáme na prepracovanie smernice o obnoviteľnej energii eh, do konca tohto roka. A mnohé veci, ktoré tu dnes zazneli, sú pre nás dôležité. Chcem zareagovať len na pár pripomienok, ktoré som tu dnes počula. Dôvera investorov je kľúčová. Obnoviteľné zdroje sú veľmi, potrebujú intenzívne investície a zatiaľ nie sú dostatočne zapracované na trh a preto potrebujeme politiku v oblasti obnoviteľných zdrojov, ale podpora musí prichádzať e, v určitom stabilnom a spolahlivom rámci. A nie len je treba podporiť investície, ale aj integráciu na trh obnoviteľných zdrojov a taktiež regionálnu konvergenciu. Toto sú hlavné ciele, na ktoré sa budeme zameriavať a samozrejme aj v nadväznosti na vašu správu. No a tie dodatočné e, návrhy, napríklad teda e, vytvorenie nového energetického trhu z tohto roka, a ďalšie texty tak tie, taktiež budú súčinnosti s týmto novým textom. Máme tu teda definíciu prosumer, profesionálneho spotrebiteľa. Je treba riešiť tento aspekt, je treba to zapracovať do toho textu, ktorý budem prepracovávať. Obnoviteľné zdroje hrajú dôležitú úlohu v našom systéme elektrickom systéme, ale taktiež musia hrať dôležitú úlohu v oblasti chladenia a vykurovania, pretože to je v podstate predstavuje 50 našej spotreby energie. A tuto potrebujeme politickú vôľu, politickú podporu pre ďalšie kroky v týchto oblastiach a myslím si špecificky sa o tom musí hovoriť v správe. No a ďalej, čo týka finančnej podpory pre obnoviteľné zdroje, to zatiaľ nemáme dostatok investícií. To je kapitálovo veľmi intenzívna oblasť. Trh nedodáva dostatočné stimuly. A potrebujeme možno nejaký finančný mechanizmus, aby sme znížili riziko týchto kapitálových investícií, takže to je treba ešte preskúmať. Samozrejme, treba podporovať e, inováciu, výskum a máme tu plán v rámci Horizontu 2020, kde sme identifikovali skladovanie ako kľúčovú oblasť pre všetky sektory. A tu žiadame nadväzné kroky a to taktiež súvisí s tou predchádzajúcou diskusiou energetickej účinnosti. Myslím si, že sú tu dve hlavné oblasti, o ktorých už sa dnes aj hovorilo. Poprvé, je to, sú to udrža- kritéria udržateľnosti bioenergie. My si myslíme, že kritéria udržateľnosti, ktoré sú zakotvené v súčasnej smernice, sú pravdepodobne najlepšie na svete. To sa ešte zlepšiť určite, ale Vypracovali sme ich tak, že to odzrkadluje vyvážený prístup, ktorý sa ťahne celým textom a sú tam e, veľmi dobré e, príležitosti pre dnes spravovanie e, biomasy, bioenergie v naš, v našom hospodárstve. Ďalšia dôležitá oblasť to je oblasť dopravy. Tam máme veľké výzvy, je to komplexná oblasť, aj tu v Bruseli, aj tu v parlamente sme viedli diskusie o bioenergii v doprave, dospeli sme k určitému záveru minulý rok, avšak ešte naďalej to máme určité výzvy, ale aj príležitosti využitia obnoviteľných zdrojov v doprave. Takže toto budeme riešiť pri e, revízii smernice, ale ďalej chceme aj Um, potom popracovať na návrhu dekarbonizácii dopravy, ktorý bude hotový teraz v tento rok lete. Ďakujem. Chcel by som vyzval pani Palomu López Bermecho, spravodajkyňu, aby sa vyjadrila na záver. Ďakujem všetkým za zaujímavé vystúpenia. Jeden aspekt chcem ešte zdôrazniť. Biopaliva. tam správa výboru Envy. A Envy bude sa venovať tomuto aspektu. Preto nejaká všeobecná analýza v správe sa určite stretne s podporou všetkých tenových spravodajcov. Chcem povedať, že sa tu teraz stretáme tretíkrát, tretíkrát hovoríme o tejto správe. Zapísala som si vaše vystúpenia a taktiež sme si riadne e, prečítali tých vyše 300 pozmeňujúcich návrhov. Budúci týždeň dostanete kompromisný text. Tam, dúfam, uvidíte odzrkadlo na vaše pozmeňujúce návrhy alebo mnohé z nich. A som presvedčená, že s tým textom potom bude jednoduchšie ešte pracovať a konkretizovať kompromisy, ktoré nepochybne dosiahneme, aby sme dosiahli širokú väčšinu pri hlasovaní. Som pripravená s vami naďalej spolupracovať a ďakujem vám aj za vašu spoluprácu. Ďakujem za tieto pripomienky aj za vašu tvrdú prácu pani spravodajkňa. Hlasovanie vytre 24. mája. Plenárka, druhá plenárka v júni. A v podstate to je všetko dnes po obede. Pre vás, okrem koordinátorov, Nebudem potrebovať koordinátor ešte hodinu, ale všetci z nás sa stretneme o 9. ráno, zajtra. Pripomínam všetkým, že máme dodatočné zasadanie zboru ITRE s výborom KUL 9. mája od 7. do 9. večer. Je to pondelok Štrasburského týždňa. Ďakujem.